Ladies and gentlemen, can you kindly take your seats as quickly as... Dámy a páni, prosím, zaujmite miesta čo najskôr, aby sme mohli začať. Just divest yourself of your coats and find the nearest seat. Prosím, odložte si kabáty a nájdete si najbližšie miesta pre tých z vás, ktorí práve vstupujú. Ah, lovely. A hush has fallen upon the room. Is this microphone on as well? Can I... Eh, funguje tento mikrofón, počujete ma všetci aj vzadu? Áno, ďakujem pekne, že kývete hladou. Pane, vidím vás s bradou, takže vítam i jediného navštevníka galérie tam hore. Takže sme všetci v poriadku, výborne. Poprosím, zaujmite miesta čo najskôr. Vážení pani ministri, ministerky, komisári, primátori, starostovia, dámy a páni, srdečne vás vítam všetkých, ktorí ste tu v hemicykle Európskeho parlamentu v tejto sále i tých, ktorí online ste sa napojili na ceremoniál dohody primátorov 2018 od Paríža do Katovic, urýchlenie e, prechodu k dekarbonizovaným a odolným mestám. Dôležité tlmočenie je v angličtine, nemčine, francúzštine, eh, taliančine a slovenčine. Prosím, naladte si sluchátka na správny kanál, v opačnom prípade eh, vám ujde to, o čom hovoríme. Po druhé, prosím, preverte si vaše mobilné telefóny, že sú na tichý mód. Môžete tweetovať, môžete E, citáty dávať na net, niečo, čo vás bude e, inšpirovať, použiť hashtag EU Mayors 2018, e, takže môžete tweetovať, komentovať, ale nebudeme cez Twitter príjmať žiadne otázky. Po tretie, nie len sme web streamovaní, ale zároveň nás i fotografuje veľké množstvo fotografov. Nie len jeden, ale je ich tu viacero. Volám sa Katrina Sickle, je pre mňa potešením, že môžem viesť tento, tú, toto podujatie. Bola som moderátorkou ceremonie v roku 2015 Covenant of Mayors a je to pre mňa veľké privilégium, že tu môžem byť späť medzi vami. Môžem prosím sa spýtať, kto navštívil túto miestnosť po prvý raz? Kto, je, kto z vás je tu prvý raz? Pomerne veľa, áno, je to zaujímavé. Nik z vás dúfam, dobre, to by bolo zvláštne. Kto je tu druhýkrát? kto tu bol už viackrát ako, ako, ako večer? Dobre. Kde sú primátorovia? Primátori, prosím, prihláste sa. To sa mi páči. Lokálne orgány, miestne, miestna samozpráva, áno. E, šéfovia regiónov, predsedovia samozprávnych krajov. Áno, ďakujem, pán predseda. Med- media, kde ste media? Vítajte. Dobre, takže som tu, aby som urobil organizačné záležitosti, aby som vás previedla od jednej časti po druhu, pokiaľ sa dostaneme až k záveru okolo 12.45. A prejď, veľmi opatrne prejdete potom na výbor regionu. Takže ja som zodpovedná za načasovanie, títo ľudia sú zodpovední za obsah, áno. Takže tu máme sériu prejavov, prezentácií, vyhlásenia, budeme mať diskusie s rozličnými a veľmi pestrými a zaujímavými rečníkmi. Pár administratívnych vecí, máte program na stole, môžete zdvihnúť ruku, pokiaľ nemáte program a niekto by mal prísť a dať vám ju, tam je pani vzadu, dobre, dvaja, štyria tam vzadu, potom je tu kód QR na začiatku a tam môžete nájsť informácie o všetkých našich rečníkoch a tiež o najnev, najnovších publikáciách dohovoru e, veľmi dôležité z hľadiska občerstvenia. Káva a voda sú tam pri vstupe na každej strane vstupu. E, fajčiť sa tu nedá, ale môžete e, e, fajčiť v Mickey Mouse bare napravo, keď vidíte od hemicyklu. Choďte prosím vás len, keď skutočne zúfalo potrebujete vodu alebo si zafajčiť, pretože by bolo dobré, aby čo najviac vás tu zostalo ale samozrejme poprosím vás, aby ste voľne sa neprechádzali po Európskom parlamente. Môžem vám zaručiť, že cestu späť nenájdete. Niektorí rečníci musia odísť počas ceremoniálu nie preto, že tu nechcú byť, ale preto, že ich potrebujú iní. Už som takmer na konci a ďalšia dôležitá informácia prvnež. Privítam všetkých týchto rečníkov eh, za predsedníckým stolom. Všetci máte pero. Je to taká Mission Impossible toto pero, čo máte na stole, má tam kapsulka, ktorá sa dá rozpustiť a, a tam je semiačko, ktoré môžete potom zasadiť. V niektorých príležitostiach počas ceremoniálu uh, položíme otázky a zodpovedať, pokiaľ súhlasíte s tým, čo sa navrhuje, je tú cerusku zdvihnite, to znamená, že ste pripravení zasadiť vaše semienko pre zelenšiu a udržateľnejšiu skú, e, uh, budúcnosť. Veľmi jednoduché, veľmi symbolické. No a potom máme veľa tém, ktoré chceme prebrať dnes ráno, tak pre, pre všetkých rečníkov tu, keď ste tu, keď ste tam, je tu uh, časovač, keď vidíte. Uh, nie je to preto, že je tu uh, prach na koberci, keď tu tancujú, ale je to preto, že majú sa pridržavať rečníckého času. A pokiaľ sa nebudú pridržavať rečníckého času a ja ako kráľovna Alžbeta zamávam rukou a každý bude musieť ukončiť svoj prejav. Takže toľko z mojej strany. Kto sa teší? Prihlaste sa. Kto sa teší na to, čo príde? Kto sa teší? Výborne. Dobre, takže bez ďalších rečí, prosím, e, teraz e, chcem privítať dôležitých ľudí. Dominik Ristori, ktorý je generálny riaditeľ pre energetiku na Európskej komisii. Ďalej tu Žečo Stankov, ktorý je bulharský štátny tajomník ministerstva energetiky Irália Caprio zo Savonis, e, starostka Rafal Gutz Tchievich e, z Roslach, dobrá, že som to dobre, dobre vyslovila, Betron Pikar, ktorý Soul Impulse, e, nadácia Karlo e, Smojtaš, Európsky komisár pre výchovu a Mikel Karias Kanete, Európsky komisár pre klimatické zmeny a energetiku Dominik Ristori a Žečo Stankov, nech sa páči, máte slovo. a ďalšia časť bude vo vašich dobrých rukách. Ďakujem veľmi pekne, Katrína. Vážení komisári, ministri, členovia parlamentu, primátori, starostovia, dámy a páni, rád by som privítal vás všetkých v tejto, he, tejto hemicykle Európskeho parlamentu v Bruseli na prvom dnešnom podujatí pri príležitosti oslavy 10. výročia eh, iniciatívy Dohoda primátorov, ktorá ktorú podporila a iniciovala Európska komisia. Šťastné výročie dohode primátorov prajeme. Všetko najlepšie mesta nezohrávajú len dôležitú úlohu v kontexte energetického prechodu, zohrávajú rozhodujúcu úlohu e, v tejto energetickej transformácii. Ako iste viete, 75 našho obyvateľstva žije v mestách a mesta reprezentujú 70 eh, spotreby energie a podobný podiel CO2 emisí v Európe. A preto aktívna participácia miestnych a regionálnych autorít je absolútne kľúčová z hľadiska úspechu energetickej transformácie. Dovolte mi počiarknúť, že je to práve miestna úroveň, ktorá bude profitovať kde najhmatateľnejšie výsledky budú tohto energetického e, prechodu z hľadiska energetických úspor, z hľadiska e, šírenia obnoviteľných zdrojov energie najmä a najmä pri e, čistejšej doprave, ako i zamestnanosti, z hľadiska kvality života, ako i sociálnych a ekonomických podmienok a tvorby pracovných miest. V tomto kontexte by som rád dal slovo e, viceministrovi Bulharska. E, strávili sme noc spolu v rámci trialógu. Áno, včera večer sme diskutovali a budeme pokračovať dnes po obede. Takže nech sa páči, pán štátny tajomník, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán Kanete. E, páni komisári, vážené dámy a páni, v mene bulharského predsedníctva je pre mňa veľkou čťou, ťou, že tu môžem byť. Prajem vám všetko najlepšie k desiatému výročiu. A samozrejme pre bulharské predsedníctvo je veľmi dôležité, aby sa uzatvorilo množstvo legislatívnych návrhov ako uh, Governance Energy Efficiency and Renewables, o tom sme včera hovorili s pánom Ristori i Kanete, je veľmi dôležité povedať, že v tomto legislat- týchto legislatívnych návrhoch eh, je množstvo politík, ktoré budú distribuované prostredníctvom, ktoré budú realizované prostredníctvom regionálnych a miestnych orgánov, ktoré sú dnes tu zastúpené. Je veľmi dôležité, že tieto politiky, s týmito politikami nechceme zvyšovať administratívnu záťaž. Ide najmä o to, aby sa zjednodušili a z, racionálnili ciele, ako i spôsoby e, poskytovania správ. Je tiež dôležité povedať, že všetky členské štáty sú rovnoprávne, ale nie z hľadiska zdrojov administratívnych e, kapacít a preto musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o administratívne zaťaženie. Napriek tomu naše myšlienky, a včera sme o tom diskutovali, že je dôležité zapájať mnohé regionálne e, národné, regionálne i lokálne autority v rámci verejných konzultácií expertov, je veľmi dôležité si vypočuť váš názor v tomto procese. Samozrejme, je to veľmi, dôležit, veľmi dôležitá preva, téma je energie, energia, zdroj energií. S pánom Ristorim sme sa zúčastnili prednedávnom e, na Energy Poverty Observatory, na novom energetickom observatóriu. E, hovorili sme o dlhodobých a krátkodobých opatreniach. O krátkodobých opatrenie bolo spomenuté sociálne platby priamo, ale bolo dôležité ešte hovoriť o ďalších dlhodobých opatreniach z hľadiska energetickej efektívnosti, ktoré znížia spotrebu energie a čo nám pomôže znížiť e, chudobu, energetickú chudobu. E, je dôležité si uvedomiť, že bulharské predsedníctvo v spolupráci s úradom dohody e, primátorov zorganizuje konferenciu na vysokej úrovni, neskôr počas jary, ktorá sa zameria na prístup k energii. No a napokon oh, bulharské predsedníctvo oh, sa chce spojiť navzájom, aby sme spoločne tento systém dokázali oh, zrealizovať, aby sme využili príležitosť a aby sme naplnili všetky ciele únie. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem ehm, štátnemu tajomníkovi z Bulharska a teraz slovo má ehm, primátorka Savony. E, toto mesto podpísalo medzi prvými e, dohodu starostov a primátorov. Čo to pre vás znamená byť súčasťou našej komunity? Ďakujem pekne, pán Ristori, a pekne dobré ráno vám všetkým. Pre mňa je veľkou cťou, to, že môžem hovoriť o trvalej udržateľnosti nášho mesta Savona. Politika dlhodobej udržateľnosti a najmä politika v oblasti energetiky z hľadiska emisí e, CO2 a ich redukciu je významnou prioritou nášho mesta. Potom, ako sme pripravili akčný plán v oblasti udržateľnej energie v oblasti 2014, teraz monitorujeme e, a obnovujeme plán eh, SECAP. Sústredíme sa na tému adaptácie na klimatické zmeny. Eh, naše územie je mimoriadne zraniteľné. Sú tu eh, mm, takéto fenomény ako záplavy, zosovy pôdy a preto snažíme sa povyšiť permeabilitu územia s tým, aby sme realizovali príslušné projekty adaptačné projekty. Treba spomenúť, že účasť Savony na e, dohode starostov je súčasťou širšej stratégie a záväzkov e, regionálneho územia v, e, v zmysle naplnenia energetických zámerov Európskej únie prostredníctvom konkrétnych aktivít počnúc e, akčným plánom dlhodobej energetickej udržateľnosti 30 troch e, miestnych samozpráv. My sme pripravili investičný e, e, plán pre projekt EIB Elena. Podporujeme inovačný program financovania tretich strán pre zvýšenie energetickej účinnosti budov a nové obnovy verejného osvetlenia. Navyše, miestna samozpráva Savony e, prednedávnom získala finančné prostriedky, ktoré e, sa použijú na energetickú rekvalifikáciu verejných budov. Naše záväzky v otázke dlhodobej držateľnosti sú preukazované rozhodnutím pripojiť sa e, k systému certifikácie dlhodobej držateľnosti Európskej únie, a tým sme sa stali prvým európskym mestom, ktoré požiadala o takúto certifikáciu a získala ju. Stále aktívnejšie pôsobíme v téme mm, dlhodobo udržateľnej mobility vďaka novému projektu, ktorý je koordinovaný našou provinciou a financovanou financovaný ministerstvom životného prostredia. Týka sa to e, udržateľnej mobility pri ceste z domov do školy a do práce. Je to súčasťou e, stratégie e, pre e, územie vo vzdialenosti 10 km. Okrem toho Sivona, Savona je odhodlaná sa stať inteligentným mestom vďaka spolupráce s univerzitou a pripravili sme sieť generácie energie z viacerých zdrojov. V súčasnosti naša samozpráva sa snaží rozšíriť toto inteligentné riešenie nie eh, len eh, v najbližších regiónoch, ale aj v obciach eh, vďaka inteligentnému protokolu, ktorý sa ona podpísala so 16 ďalšími miestnymi samozprávami našej provincie a našou snahou je posilniť energetickú účinnosť vďaka koordinovaným úsiliam. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme a blahoželáme eh, k takto ambiciozným plánom, pokiaľ ide o ďalší rozvoj vášho mesta. A teraz okamžite odovzdávam slovo eh, Rafalovi eh, Diviksovi, primátorovi Oklu, Eh, jedného eh, z eh, miest v Polsku, ktorý podpísal dohodu. Čo to znamená energetická transformácia? Ďakujem veľmi pekne, vážne hostia, milí kolegovia. Predtým, ako sme podpísali dohodu starostov pre rok 2013, Vroclav už vtedy podporoval túto dohodu a aktívne sa zúčastňoval aktivít, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Okrem toho sme sa chceli zúčastniť opatreniach na zníženie rizik na globálnej úrovni a preto pripojenie sa e, k dohode e, starostov v aj novej forme sa na, zdalo byť veľmi prirodzené. Podľa Eurostatu v období medzi rokom 2006 až 2016 e, region Dolného Slieska mal najväčšie zvýšenie zamestnanosti v celej Európskej únie a je to nepochybné niečo, čo súviselo s aktivitou e, e hlavného mesta regionu v Vroclavu. Pred niekoľkými týždňami sme dostali e, e, názov e, najlepšej destinácie Európskej únie. Toto všetko vysvetľuje, prečo v aglomerácii, kde žije e, takmer milión e, obyvateľov, e, Máme 100 tisíc cudzincov. E, práve touto cestou sa chceme e, uberať. Počas viacerých rokov realizujeme opatrenie smerom k energetickej transformácii. Snažíme sa snižiť využívanie uhlia a predovšetkým e, odstraniť neúčinné ohrievanie uhľom. V roku 15 sme prijeli plán nízkouhlíkovej ekonomiky a rátame s účasťou občanov. Väčšina projektov, ktoré e, sa spolupracuje, sú ekologické. Zároveň implementujeme nové technológie. Náš inteligentný dopravný systém bol e, jedným z finalistom e, ceny Regio z hviezdy 2016. Už sme povedali, že e, tento záväzok sme pripravili, pretože sme presvedčení, že adaptácia na klimatické zmeny je nemenej dôležité ako zmiernenie rizik. V súčasnosti na viaceré e, mesta dolehajú e, te, vysoké teploty, e, sucho a dažde. Domnievam sa, že je veľmi dôležité preukázať e, výhody e, e investícií e, do environmentálneho e, hospodárstva E, naše investície do verejnej dopravy, e, energetické obnovy budov e, vytvárajú nové pracovné miesta. Redukcie emisí skleníkových plynov e, sa musí vnímať ako záležitosť, ktorá zlepšuje verejné zdravie. Vylepšenie kvality vzdušie je dôležitým hnacím motorom energetickej klimatickej transformácie. Výroba energie v Poľsku predovšetkým závisí od uhlia a preto miestne samozprávy musia ísť príkladom pri realizácii e, cieľov e, e, v smere e, klimatických zmien a energetickej transformácie. Miestne samozprávy to nedokážu urobiť sami e, o sebe bez podpory Európskej únie a preto e, spolu s e, e, ostatnými e, mestami vyzývam, aby sa posilnilo financovanie miest a regiónov s tým, aby miestne samozprávy mohli konať účinnejšie, pokiaľ ide o klimatickú odolnosť a energetickú transformáciu. Iba spoločne dosiahneme zmeny. A teraz dovolím si zmeniť na chvíľu tému viac krát e, e, ma e, ľudia pýtajú aj dnes, dokonca čo sa deje v Polsku a v súvislosti s Polskom. Chcem vám povedať, považujem za povinné povedať veľveslancovi Izraela a hlavnému rabinovi, že obyvateľa Polska majú úplne iný názor ako väčšina e, poslancov e, nášho parlamentu. Ďakujem e, veľmi pekne za to, že ste nám približili veľmi dôležitú kvalitu akčných plánov na prospech vašich mestov. A teraz slovo má komisárka Niete, zodpovedné za energetiku Európskej únie. Vystupí teraz z pódia. Vážení primátori, primátorky, členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni, je pre mňa potešením, že tu dnes môžem byť s vami. Tento rok, ako Dominika povedala, oslavujeme 10. výročie Európskej dohody primátorov. Od jeho vzniku v roku 2008 toto hnutie, z tohto hnutia sa stal stalo spoločenstvo viac ako 9 tisíc miest a je to európska vlajková loď pre mesta. Na našom poslednom stretnutí pred tromi rokmi sme sa zamerali na ciele do roku 2030. Odvtedy e, to bolo počiarknuté i vstupom do platnosti Parížskej dohody. Dnešok nám dáva príležitosť pozrieť sa na pokrok, ktorý sme doposiaľ dosiahli a porozmýšľať nad úlohou, ktoré miest, mesta môžu zohrávať v súčasnosti a budúcnosti pre zlepšenie kvality života našich občanov, pre zvládnutie procesu dekarbonizácie ekonomiky a energetickej transformácie. V mojom príspevku by som sa rád venoval trom hlavným témam. Poprvé, pokrok, ktorý sa zatiaľ dosiahol spoločenstvom dohody. Po druhé, čo robí Európska komisia, aby pomohla mestám naplniť ciele 2030. No a napokon, akú úlohu môžu mesta zohrávať, aby sa úspešne táto vízia naplnila. Aby sme pochopili, kam kráčame, musíme vedieť, kde sme dnes, v súčasnosti. A moje posolstvo tu je, že robíte dobrý a hmatateľný pokrok spoločne. A dovolte mi uvieť niekoľko konkrétnych príkladov. Viac ako tisíc lokálnych autorít, už, ktorí sú už signat, sú signatári e, dohovoru e, primátorov a rád by som verejne uznal záväzok týchto miest, ktoré sa objavia na obrazovke za mnou. Spoločne dohoda primátorov už zabezpečila zníženie emisí skleníkových plynov o 23 Znížili priemernú spotrebu energie na hlave o 22 zvýšili používanie obnoviteľných zdrojov, ktoré je teraz 5-násobne väčšie, ako tomu bolo na začiatku. A prijali adaptačné opatrenia, aby znížili svoju zraniteľnosť a zvýšili schopnosť e, čeliť e, zmenám, klimatickým zmenám a ich dosahom. To sú úžasné e, výsledky. No, chcem povzbudiť celú komunitu, aby potvrdila a vystupňovala svoje úsilie a je to dôležité preto, že zdieľame a ukazujeme tým, že zdieľame spoločnú víziu. Nie sme sami. Európska komisia je e, odhodlaná podporiť transformáciu a modernizáciu našich miest, veľkých i malých, centrálnych i periferálnych, e, aby nik nezostal späť, pretože mestá sú miestami, kde žije 70 Európanov. Mestá sú motormi a inkubátormi pre modernizáciu našej ekonomiky a je to práve miesto, kde sa deje veľká časť Eh, transformácie na nízkoemisnú ekonomiku. A tým sa dochádzam k druhej časti môjho príspevku. Čo Európa robí, aby sa tieto cele naplnili? Od historického prijatia Parížskej dohody v decembri 2015 Európska únia ukázala náš silný ambiciózny záväzok voči implementácii tejto dohody. Vedieme príkladom. Naše prísľuby naplňame konkrétnymi krokmi. Veľmi tvrdo pracujeme, aby sme zaviedli moderný legislatívny rámec, nazvaný Čistá energia pre všetkých Európanov. Je to balíček celý, ktorý obsahuje e, rôzne nariadenia, pravidlá pre e, lesy, pre pôdu, takisto pre energetiku a keď všetky tieto ciele naplníme, e, bude to znamenať 40-percentné zníženie emisí. No nemôžeme naplniť e, ciele Parížskej dohody sami. Potrebujeme príspevok všetkých a potrebujeme i váš príspevok, keďže vy ste európsky lídry v teréne. Napríklad, máte významný vplyv na spôsob, akým vaše národné vlády si volia implementovať čistú energiu pre všetkých Európanov, tento balíček, pretože podľa novejho legislatívneho rámca EÚ každá krajina bude musieť vypracovať eh, vlastný národný klimatický a energetický plán tohto roku. A vy, keďže ste najlepší v tomto, máte príležitosť uh, ovplyvniť tvorbu tohto plánu a jeho ambície. Prosím, naďalej vy, uh, naďalej vyvolávajte tento tlak. Vieme, že financovanie môže byť prekážkou, ktorá bráni naplneniu týchto plánov a preto v posledných mesiacoch sme zaviedli množstvo in- iniciatív na to, aby sa ambiciozne ciele naplnili na lokálnej úrovni. Úzko spolupracujeme s Európskou investičnou bankou, napríklad e, prostredníctvom inteligentných financií pre inteligentné budovy. Táto iniciatíva napomáha podporovať efektívne použitie verejných fondov ďalší príklad je Urbis, e, mestské investície a platforma a konzultačná platforma. Je to také jedno miesto, z ktorého lokálne orgány môžu získať poradenstvo, finančné poradenstvo. Tiež e, spolupracujeme s Európskou bankou pre rekonštrukciu a rozvoj, aby sme mo- mohli e, umožniť investície lepším spôsobom. A pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, Minulý september Eurostat, čo je štatistický úrad Európskej komisie, vyjasnil účtovné pravidlá, ktoré sa týkajú kontraktov v oblasti energetickej výkonnosti a to uľahčí pre lokálne orgány e, investície do energeticky efektívnych zlepšení vo verejných budovách. Uvedomujem si, že ďalšia výzva, ktorej čelíme, je energetická chudoba. V tomto kontexte by som chcel vašu pozornosť upriamiť na E, observatórium energetickej chudoby, ktoré sme zaviedli minulý mesiac. Observatórium bude slúžiť ako komplexný zdroj dát pre meranie a monitorovanie energetickej chudoby na EU úrovni. No zároveň bude konať ako fórum pre e, poukázanie na najlepšiu prax pri riešení energetickej chudoby. Okrem toho sme zaviedli iniciatívu Čistá energia pre EÚ, ako i e, region, platformu prechodu regióny, v ktorých je baníctvo. Samozrejme, spoločne môžeme ísť ešte ďalej. Dohoda primátorov má zásadnú úlohu v tom, ako prichádzať s novými inovatívnymi riešeniami a rozvojom partnerstiev. Preto sa snažíme posilňovať spoluprácu medzi dohodou primátorov a Smart Cities and Communities Marketplace, aby sme prepojili politický záväzok miest s konkrétnymi krokmi ak vrátanie priemyslu, e, prístupu k financiám, e, agregovanému dopytu, validácii a štandardizácii preukázaných riešení. Keď hovoríme o inováciách, nie je tu náhoda, že máme tu ďalších kolegov z komisie, ktoré sú na tomto fóre dnes. Carlos Moedas, komisár pre výskum a inovácie, mm, neskôr o otvorí Európske hlavné mesto inovácie, ocenenie 2018. A potom je tu pod predseda komisie Ševčovič, ktorý sa bude zameriavať na to, ako mesta a priemysly, priemyselné podniky môžu urýchliť tento energetický prechod. Samozrejme, sú potrebné inovácie na zlepšenie kvality života a e, energetických krokov. A potom sa dostávam k tretiemu a poslednému bodu. Je to úloha, ktorú vy môžete zohrávať pri naplnení tohto cieľu, cieľa. Veľký dojem na mňa urobil summit, jedna planéta, ktorú organizoval prezident Macron v Paríži minulý rok. Videl som množstvo aktérov, vlády, e, riaditeľia veľkých firiem, primátori, starostovia, všetci sa zúčastnili. Ale dovolte mi povedať jednu vec. Tí lokálni aktéry, tí boli reálnymi protagonistami tohto summitu. Tým, že ukážete kombinovanú silu vašich krokov, môžete uh, stanoviť základnú prácu pre vyššie ambície. Komisia už e, na globálnej úrovni spojila sily s globálnou dohodou e, primátorov a aliancia, ktorá vznikla globálny, globálna dohoda s primátorov, je prvá svojho druhu. Predstavuje veľk- najväčšiu koalíciu miest a miestnej samozprávy. A vy ste v jej srdci. Chcel by som, aby toto globálne fórum, tento European Covenant, naďalej viedol E, tento dohovor viedol front e, v tejto oblasti. Preto vítam dohodu podpísanú na Svetovej aliancii pre efektívne e, riešenia v Európe počas COP23 v Bone. A som veľmi rád, že môj priateľ Bertrand Picard je tu dnes, aby nám povedal viac o tejto iniciatíve. Samozrejme, neplatí to len pre Európu. Vidíme, ako primátori Spojených štátov sú na čele záväzkov USA voči Parížskej dohode. A rád by som Upriamím vašu pozornosť na klimatický summit, ktorý sa v Kalifornii zorganizuje budúci september. Jeho cieľom je, aby všetci globálni hráči sa spojili. Bolo by veľmi dobré pre primátorov z USA, aby dostali silné posolstvo a podporu od ich partnerov tu v Európe. Je to, bol by to dôležitý signál pred budúcim eh, budú, eh, pred budúcim summitom v Polsku COP24 v decembri. A preto som veľmi rád, že môžem dnes ohlásiť novú iniciatívu v rámci EU dohody. Cieľom je umožniť niekoľkým z vás, aby sa stali vyslancami e, doho- dohovoru EÚ na COP24 v Katoviciach v decembri. Viac detajlov vám dá EU Covenant e, kancelária v blízkom čase, ale chcem vám povedať, vybraní primátori ma budú sprevádzať v Katoviciach a budú mať príležitosť stretnúť sa s ministrami, s tými, ktorí príjmajú rozhodnutia a stanovujú trendy vo svete a takto váš hlas bude vypočutý globálne. Teším sa, že sa pridáte ku mne e, taký proaktívny a nadšený aktér, ako ste vy. Dámy a páni, na záver by som vás chcel vyzvať, aby ste preukázali politický záväzok spoločenstva dohody e, a chcem vás požiadať, aby ste, e, aby ste zdvihli vašu cerusku a tým ukázali e, súhlas s vašou prvou otázkou. Ste pripravení podpísať alebo podporiť ciele dohovoru starostov v roku 2030? Zvýšte, e, prosím, zvihnite cerusky. Niektorí z vás sú. Áno, je to isté. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Naozaj, eh, mm, obce, ktoré podpísali dohodu, majú mm, veľmi dôležitú úlohu pri presadzovaní našich rozhodnutí. A predtým, ako doznám slovo eh, Bertranovi Pekárovi, chcel by som eh, požiadať, aby nám premietli video, ktoré je venované novej spolupráci medzi Svetovou aliancou účinných riešení a dohodou primátorov a starostov. A pripomínam, že to sa podpísala pri príležitosti e, e, konferencii COP e, v nemeckom Bone. Poprosím o premietnutie videa a potom slovo získa Bertrand for the city of Vicar is to become a fossil fuel free city by the latest of 2030. The biggest political challenge for us is to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 And thank you and... Ďakujem pekne. A teraz odovzdávam slovo Bertrandovi Picardovi. Ako viete, je predsedom predsedom nadácie eh, Solar Impulse a je zároveň predsedom Aliancie pre efektívne riešenia. Pekne dobré ráno, vážené dámy, vážené páni. Predstavte si, aký máme pocit, keď E, letíme v lietadle e, nad oceánom, ale lietadlo pohania e, solárna energia. Ste na oblohe, dívate sa na slnko a chápete, že to je váš jediný zdroj energie. A vedľa kokpitu máte štyri obrovské propelery, ktoré sa rýchlo otačajú a nepočujete žiadny hluk. Nie je tu žiadne znečistovanie, žiadne častice, žiadne výfuky a nepotrebujete na to palivo. Teoreticky by ste mohli lietať väčšine, mohli by ste nabíjať e, e, akumulátory e, cez deň a e, využívať túto energiu v noci a nekonečne dlho to e, opakovať. A e, na chvíľu si pomyslíte, predstavte si, to je asi e, vedecká fantastika. Som v budúcnosti, ale zároveň si e, uvedomíte, že vôbec nie. Nie je to vec budúcnosti, ale súčasnosti. Ste e, e, v stroji, e, pri ktorom súčasné teológie umožňujú vám konať už dnes a potom dospejte k názoru, že celý svet je niekde v minulosti. Celý svet je úplne stratený v minulosti. Stal sa väzňom starého systému, starých technológií, starých prístupov a väčšina z nich pochádza z obdobia pred 100 e, rokmi. Spaľovacie motory, e, klasické žiarovky, e, izolácia budov, priemyselné procesy majú už 100 rokov za sebou. Prečo je to tak? Je to tak, pretože veľmi veľký počet riešení E, ktoré súvisia s inováciami a ja e, veľmi úzko spolupracujem e, s priateľmi v Európskej komisie, aby som ich presvedčil, že v Európe máme veľmi veľa inovácií, avšak veľká časť toho sa nedostane na trh. Máme v súčasnosti riešenia, ktoré môžu už o polovicu zmenšiť emisí CO2 po celom svete, pretože polovica energii, ktorú využívame, sa stráti, e, pretože používame e, energeticky neúčinné zariadenia. Taká je skutočnosť. E, presadzujeme inovácie, vyprosáme dotácie a vydávame patenty, ale častokrát tieto patenty sa nikam nedostanú, pretože chýba právny rámec, ktorý vytvorí potrebu zavádzať tieto riešenia e, e, na trh. A je podstatne jednoduchšie pokračovať e, po starom, mrhať energiou, pretože máme už zaužívané zvyky a neprechádzame na nové technológie. Predstavte si, že všetky neúčinné systémy budú nahradené novými účinnými systémami. Toto je e, najdôležitejší trh nášho storočia. To vytvorí hospodársky rast, pracovné miesta, zisky, ale to bude čistý hospodársky rast, ktorý je podstatne lepší než e, ten špinavý e, rast súčasnosti. A preto, namiesto toho, aby sme zmerili priemysel a životné prostredie, musíme e, odstraniť znešťujúcu výrobu a čistou a vytvoriť tak e, hospodársky rast. Ak budeme e, tak to argumentovať, presvedčíme aj tých ľudí, ktorí odmytajú potrebu chrániť životné prostredie, ktorým nezáleží na životnom prostredí, pretože pre nich bude výhodné prechádzať na čisté energie. A preto e, potom, ako e, sme posadili e, po celosvetovom prelete naše solárne letadlo, potrebujeme ísť ďalej a nielen preukázať, čo všetko dokážu čisté technológie, ale musíme sa presvedčiť o tom, že všetky existujúce technológie si dokážu dobre počínať na trhu E, rozbehli sme e, našu nadáciu a Svetovú alianciu pre efektívne riešenie s tým, aby sme dali dohromady ľudí, ktorí majú svoje riešenie, ale chceme zachovať iba tie riešenia, ktoré dokážu vytvárať e, zisk. Stačí povedať, že ochrana životného prostredia je nákladná vec, že je to nudné, že to si vyžaduje obete. Vo svete to tak nefunguje. Musíme preukázať, ktoré riešenia, ktoré v súčasnosti existujú, dokážu byť ziskové a musíme ich ponúknuť vám, primátorom a starostom. Pretože viete, čo ma e, e, najviac prekvapuje v našom svete, to je to, čo jednotlivci dokážu urobiť a tým zmeniť svet. Jeden vedúci predstaviteľ štátu, jeden primátor, predseda samozprávneho kraju, jeden európsky komisár, dokáže zmeniť veľa vec, vecí, zmeniť e, súčasný stav a vytvoriť niečo úplne e, nové e, na základe čistých a efektívnych riešení. Našim cieľom je ponúknuť tisíc riešení, ktoré budú užitočné z hľadiska hygiene a vodného hospodárstva, mobility v mestiach, priemyslu, výroby energie, polnohospodárstva ponúknuť e, odpovede na vaše otázky, dať vám odpovede, ktoré potrebujete a preukázať, že ak máte ambicioznú energetickú politiku a ambiciózne cieľové ukazovatele v oblasti životného prostredia, sme pripravení dať odpovede na vaše otázky, poskytnúť vám riešenie. Máme tisícky e, nových e, podnikov, veľkých spoločností, ktoré sú na to pripravené a ešte jedna vec. E, e, vaši obyvateľe v mestách musia to pochopiť. Je to tá skutočnosť, že môžeme hovoriť o nákladoch, alebo môžeme hovoriť o investíciách. Za každých, keď spomenieme e, náklady, všetci sa postavia proti nám ale za každým, keď hovoríme a myslíme o investíciách, e, chápeme, že ide o zisk a vytváranie pracovných miest. Čiže uvedomte si, nakoľko je dôležité, aby sme získali ľudí, aby sme ich viedli e, touto e, e cestou a m, mm, presvedčili ich, že napokon to ochrani životné prostredie, ale čo je najdôležitejšie, vytvorí to prac, e, hospodársky rast, vytvorí lepšie životné podmienky pre ľudí nejde iba o klimatické zmeny. To je tá vlajková loď, ale ak budeme hovoriť iba o klimatických zmenách, e, veľa ľudí si bude myslieť, že je to niečo nehmatateľné. Nebudú chápiť, chápať podstatu problémov alebo zmien, ale ak budeme hovoriť o znečistení ovzdušia, e, vody, ak e, sa presvedčíme, že je podstatne lacnejšie nainštalovať super duchadla v motorových vozidlách, Mm, tepelné pumpy e, alebo e, e, izolovať budovy a liečiť ľudí, ktorí trpia astmou alebo rakovinou. Potom to bude podstatne hmatateľnejšie. Sami to nedokážeme. Musíme to robiť spoločne. Potrebujeme však lídrov, potrebujeme mať veľvyslancov týchto cieľov, ľudí, ktorí sú odvážni a dokážu povedať, budeme uhlíkovo neutrálni, budeme sporiť energiu, budeme ekologicky čistejší, efektívnejší. Totiž e, e, existujú riešenia, ktoré sú ziskové a je úlohou našej nedácie, aby sme vám pomáhali. A e, dnes popoludní Ehm, budeme mať stretnutie našich členov a budeme ukazovať všetkým eh, ochotným primátorom, eh, ktoré riešenie sa už využili. Tieto riešenie sme vybrali na základe vašich požiadaviek a potrieb. Takže vidíte, nakoľko je zaujímavé eh, vykročiť týmto smerom. A dúfam, že nájdeme dostatok primátorov a starostov, ktorí e, e, presvedčia e, iných ľudí po celom svete, aby tak mysleli. Pre nás je to veľmi dôležité a musíme to robiť spoločne. Prajem vám veľa úspechov. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Bertrand. Ty e, e, veľmi jasne e, e, povedal, že energetická transformácia a modernizácia môže ísť ruka v ruke aby sme eh, potvrdili to, čo ste povedali, je dôležité zdôrazniť, že v roku 2016 poprvýkrát eh, eh, väčšia časť investícií, 43%, sa investovala do energetickej transformácie. Hovoríme o globálnych investíciách vo výške 1,5 triliónov eur. 33 sa venovala zvýšení energetickej účinnosti obnoviteľných zdrojov a je to niečo, čo eh, jasne preukazuje, že nejde iba o politickú prioritu, ale aj prioritu z hľadiska investorov. A samozrejme mesta a obce majú eh, v tomto eh, veľmi dôležitú úlohu. A teraz by som chcel ohlásiť video komisára Uedesa, ktorý má na starosti vedu a inovácie. E, ide o výzvu podávať žiadosti e, na udelenie ceny inovačné hlavné mesto Európy. Vážený pán komisár, e, máte e, slovo. Good morning. Pekne dobré ráno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Dominik, ďakujem pekne Miguel. Bertrand je za každým e, obrovské potešenie počúvať Bertrana človeka, ktorý má obrovskú odvahu a víziu. Ale aj e, za každým je veľmi príjemné stretnúť primátorov a starostov. Domnievam sa, že úloha starostu a primátora je jedna z najkrajších politických e, e, pozícií. Vo vzťahu k vám som vždy konštatoval, že ste odvážni ľudia, pretože ste dennodenne v priamom kontakte s ľuďmi. Chcel by som poďakovať E, primátora Vroclova, pana Dukievského. Slova, ktoré ste povedali e, na konci svojho vystúpenia, svedčia o odvahe, keď e, hovoríte o súčasnom stave, keď povedali ste to, čo ste povedali, že by sme nemali nikdy zabudať na otrasné udalosti druhej svetovej vojny. To si vyžaduje odvahu. Ďakujem pekne, pán primátor. Dnes som prišiel, aby som v prvom rade zablahoželal e, vám e, v súvislosti s dohodou starostov. Máte za sebou 10 rokov úspešnej práce, spolupráce. Počas uplynulého desaťročia vy, primatelia starosti, boli ste odvážni a ambiciozni. E, povedali ste, že mesta nie sú definované veľkosťou alebo obyvateľmi, ale svojou víziou a právomocami, ktoré vám poskytli občania. Preukázali ste, že občania neboja e, e, e, skúšať nové technológie na uliciach alebo neboje sa vyzývať svojich spoločanov, aby tvorili spoločne s nimi. Pre mňa občania sú majakom inovácie. Ak chceme inovovať, v súčasnosti potrebujeme mnohorákosť, rôznorodosť a skúsenosti môžeme digitalizovať všetko na svete. Dokážeme povedať, že e, e, prechádzame z e, fyzikálneho do digitálneho sveta, ale ak v konečnom dôsledku nemáme skúsenosti interakcie s ľuďmi, ktorí sú odlišní, nedokážeme inovovať. A preto som veľmi rád, že v mene Európskej komisie môžem podporiť vašu víziu. Som hrdý v súvislosti s tým, že sme rozbehli štvrté kolo e, ceny e, Európske hlavné mesto e, v oblasti inovácie. Táto cena ponúka milión eur. Minulý rok milión er, eur získal Paríž. Bol som veľmi rád počas príslušnej ceremonie, pretože pani Hidalgo, e, e, e, ktorá získala milión eur, dostala otázku, čo s tým budete robiť. Povedala, že hľadám najlepšie projekty v oblasti vzdelávania po celom svete. A v každom meste. E, vidím e, obrovskú kvalitu a vierovanie e, v Arménsku, som identifikoval jeden projekt, ktorý kladie do stredobodu pozornosti práve študentov. Chcem urobiť niečo podobné v Paríži. Ja som navštívil Jerevan, ja som navštívil Jerevan a naozaj som bol svetkom toho, že kdekoľvek po svete, v mestách, kde je ochota transformovať, nájdeme obrovskú kvalitu domnievam sa, že milión eur to je niečo ako Nobelová cena. Je to niečo veľmi dôležité pre nás všetkých a pre vás a dúfam, že to bude pre vás inšpiráciou, že sa zúčastnite tohto konkurzu. E, vyzývam vás, aby ste e, e, to urobili. Máme medzi našimi nositeľmi ceny Barcelonu, Paríž. Minulý rok sme dostali 33 žiadosti, 33 E, miest z 18 európskych štátov a tieto mesta dosahli e, skvelé inovácie a e, veľmi obdivohodne sa dívajú na inovácie do budúcnosti, pretože to poskytuje väčšie možnosti občanom a samotným mestám. Myslím si, že pokiaľ ide o dnešok, chcem vás výzvať, aby ste podávali žiadosti na cenu, na získanie ceny Európske hlavné mesto inovácií E, budem veľmi rád, aby všetky mesta, ktoré sú tu zastúpené dnes, sa ochádzali o toto cenu. Vaše mesta sa divujú do budúcnosti. Divujú sa na to z dlhodobého hľadiska poprosím vás, aby ste spolu so mnou e, hľadali nové európske hlavné mesto v oblasti inovácií. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám veľa úspechov v účasti e, na e, e, tomto konkurze a v novembri budeme ponúkať 1 milión eur a 5 ďalších miest dostane, dostanú každé 100 tisíc eur. Takže do skorého videnia. Thank you very much, Ďakujem pekne, pán komisár. Inovácie znamená aj schopnosť eh, E, e, transformovať e, regióny, robiť výskum oblasti nových produktov a trhov a to bude obzvlášť dôležité v súvislosti s energetickou transformáciou. Záverom tohto zasadnosti by som chcel poďakovať dvom komisárom, ale aj pánovi štátnemu tajomníkovi Bertanovi Pekarovi a dvom primátorom. Ďakujem pekne. A teraz odozvam slovo späť Katrine. Môžete o chvíľu tu e, zostať. Chcem požiadať aj všetkých účastníkov. E, ďakujem pekne, milá dáma, vážení páni, za vaše vystúpenia. A e, chcela by som nadviazať na kľúčové vystúpenie Bertrana a povedať, že čo bolo veľmi zaujímavé počuť, nie len dôraz na kult individualizmu, ale aj na tú moc, ktorú má k dispozícii každý jednotlivec. To je veľmi inspirujúce. A chceli by som e, sa opýtať na druhý záväzok. Máte e, svoju e, ekologickú svoje ekologické pero alebo ceruzku? Ak áno, otázka, či ste pripravení využívať inovačné technologické riešenie, aby ste naplnili svoje cieľové ukazovatele dohody primátorov. Zdvihnite, prosím vás, vaše pero. No, nemôžem to nevyzdvihnúť a teraz by som chcela e, e, vyzvať e, všetkých rečníkov, aby ste zišli dolu, pretože musíte urobiť veľký úsmev pre našich fotografov, ktorí tu tak pesne, pekne tancujú, dá sa povedať. Poprosím vás, aby ste sa tu postavili a kto mi teraz pred chvíľou E, e, dal nejaký plagát, alebo no tak potom musíte otočiť sa chrbtom k všetkým e, účastníkom. Tak by ste chceli umiestniť našich rečníkov? Poprosím vás, aby ste sa pripojili ku kolegom. Samozrejme, môžete si odložiť svoje veci. Všetci sú tu prítomní. Ja sa dostanem dozadu. Môžete sa usmiať. Môžete e, zatlieskať. Are we good? Excellent. All good? Thank you very much. Thank you very much, ladies. Výborne. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Môžete zaujať miesta vo vašich radách. Takže tým sa končí úvodná časť. Ďakujeme pani, pán Ristori, že ste to tak efektívne viedli. Takže fotografická príležitosť, musím to umožniť. Neviem, či nacvičené alebo reálne. Dobre, oni ma ignorujú. Dobre, takže ďakujem pekne. Jedna z vecí, ktorá dohodu primátorov pre klímu a energiu robí jedinečnou, je skutočnosť, že je to v podstate politické hnutie, ktoré riadia primátorovia. Rada primátorov vznikla vo februári minulého roku, aby dala tvár lokálnym krokom. A teraz stretneme niektoré z týchto tvári, mnohé z týchto tvári, e, starostov rady Rady EÚ. Takže chcem vyzvať Juana Espadasa, primátora Sevilly, nech sa páči. Príďte, keď vás vyzvem a dúfam, že to dobre vyslovujem. Aza Carlson Björkmark, Viekier, ktorý je zástupca primátora Viekier, pani viceprimátorka je to. Ďalej Julie Domac, ktorá je riaditeľkou Eh, severo-južnej eh, chorvátskej energetickej agentúry a potom Daniel Demot, starosta Gentu, ako i Erka Dvrce, major Heidelberg a dvoch musím ospravedlniť. San Cugas de je starostu a predsedu provincie Barcelony ospravedlňujem a musím tiež ospravedlniť člena rady, ktorý nemohol prísť, správnej rady Andy Hagu, uh, starostka Paríža. Takže, dámy a páni, poprosím, usadte sa. Zaujmite miesta. A opäť nechám to na vás. Čiže vy budete hovoriť o vašich individuálnych víziách našim účastníkom a slovo si budete odovzdávať navzájom, čiže ja nebudem zasahovať až na koniec tejto časti. A po trojminútovej prezentácii dostanete vždy slovo. Takže, dobre, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň. Drahí kolegovia, primátori, starostovia, poslanci a priatelia. Je pre mňa veľkou cťou, že ako primátor mesta Sevilla, ako i predseda siete španielskej, ktorá, združenia, ktoré o, združuje 300 obcí v Španielsku, že môžem sa zúčastniť na tomto výročí. Je to 10 rokov. Bolo to 10 rokov, ktoré sa završili úspechom podľa mňa cieľ, e, cieľom, ktorý sme si stanovili. Ďakujem Európskej komisii. Chcem poďakovať i Európskemu parlamentu, výboru regiónov, ktoré všetky umožnili, aby dohovor primátorov bol užitočným nástrojom na to, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili v boji proti klimatickým zmenám. E, je to veľká globálna výzva. Rád by som počiarkol, že väčšia moc alebo kompetencie miestným, orgánom miestnej samozprávy pri tejto veľkej výzve sa nám podarilo zabezpečiť. Myslím, že môžeme byť hrdí na to, že partnerstvo, ktoré vzniklo medzi inštitúciami, európskymi inštitúciami a samozprávou umožnili, že, mes, že hlas miest obcí je, bol prítomný pri definícii cieľov aj pri tom, ako spolupracovať, aby sme dosiahli tieto ciele. Sú to tisíce ľudí, ktoré sa zúčastňujú na tomto procese, ktoré urobili prvé kroky. A keď sa nám podarilo dosiahnuť tento cieľ, globálny cieľ spolupráce navzájom, teraz musíme u, umožniť, aby Parížská dohoda sa naplnila. Aby sme mali možnosť v nasledujúcich rokoch zmeniť túto dohodu primátorov na nástroj konkrétnych krokov, aby sme mali schopnosť realizovať komplexné kroky a aby sme mohli urobiť pokrok a aby technologické ino- z technologických inovácií sa stal reálny nástroj v boji proti klimatickým e, zmenám a najmä e, prispôsobenie sa klimatickým zmenám. S týmto cieľom, s touto pracovnou líniou. Som presvedčený o tom, že počas nasledujúcich rokov sa nám podarí dosiahnuť, aby oveľa viac miest, orgánov e, miestnej samozprávy sa pridalo e, k tomuto dohovoru primátorov. A zároveň som presvedčený o tom, že všetky štáty, národné vlády nám tiež dajú možnosť artikulovať v mestách e, a pripraviť e, konkrétne projekty, a aby sme našli konkrétne cesty financovania, aby sa mohli tieto projekty zrealizovať. Takže z našej strany sme hrdí ako vyslancovia tohto dohovoru primátorov sme hrdí na to, že môžeme pracovať na týchto cieľoch a teraz by som rád odozdal slovo mojim kolegom, ktorí sú súčasťou e, tejto druhej časti e, a my všetci sme skutočne veľmi hrdí, že môže byť súčasťou tohto veľkého globálneho cieľa. Teraz dostane slovo Asa, nech sa páči. Asa. Slovo dostane Asa. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Espadas, za tento úvod. Bola som požiadaná, aby som vám predstavila, zdrožen, e, predstavila zloženie tejto správnej rady. Ako vidíte, nie sme tu teda kompletní. A máme tu 5 členov, ale správna rada pozostáva zo 7 členov a všetci z nás majú ambiciózny a dlhodobý záväzok voči tejto dohode. Ja musím hrdo povedať, že moje mesto, mesto Vekva, bolo to blízko Vaxko, Vaksko, to moje mesto bolo jednou zo zakladajúcich členov e, tejto dohody a rozhodli sme sa, že e, roz, budeme rozvíjať sieť regionálnych, e, že vytvoríme na základe týchto rôznych sietí, to je Aliancia pre klímu, Rada európskych e, obcí a regiónov, energetické mesta, e, Federal and Equal Europe. Všetci z nás majú v, našej, e, v našich cie, sieťach pracujú od samotného začiatku s našimi členmi na tom, aby sme tvorili, ako i usmerňovali iniciatívy podľa potrieb regiónov v Európe potrebujete koalíciu samozrejme a my riadíme úrad, úrad e, dohovoru a Európska komisia o financie. Moji kolegovia zo správnej rady, ako i ja, pokiaľ sa spýtate nás, my si myslíme, že správna rada má skvelé zloženie, ale vážne musím povedať, bolo to pomerne veľa práce, pretože e, Treba nájsť i geografickú rovnováhu, vyváženie medzi krajinami, zároveň i rovnováhu medzi rôznymi veľkosťami miest, ako i rôznych zainteresovaných strán. A v neposlednom rade e, veľmi dôležitá je i rovnováha, rodová rovnováha, pokiaľ ide o klimatickú a energetický prechod. Ale čo je najdôležitejšie, táto správna rada e, odzrkadluje vaše hlasy. Hlasy všetkých signitárov. My reprezentujeme odvahu a odhodlanie, o ktorom sa diskutovalo na predchádzajúcej časti, ktoré sú potrebné na to, aby sme boli v čele. Potrebné sú mesta i ďalší kľúčoví hráči, aby táto transformácia prešla. Ako ste počuli, pani Morse Koniesa Ipageas reprezentuje provinciu z Barcelony. A žiaľ, ako sme počuli, nemohla dnes prísť, ale požiadala ma, aby som vám odovzdala pozdravy všetkým z vás a zároveň máme i energetickú agentúru severozápadného Chorvátska. A, text, a týmto dostaneš priamo teraz slovo, Julie. Ďakujem veľmi pekne. E, dobrý deň vám všetkým prajem. Dobro jutro v Európskom parlamente. Dobrá otázka je, aká je naša misia, aké je naše poslanie. Niekedy, keď sa ma e, dcera pýta, čo robíš, ocko? Čiže aké je naše poslanie? My máme posilňovať dialog medzi Európou komunitou európskej dohody medzi vami všetkými, ako i ďalšími, ktorí sú doma, a európskymi inštitúciami a globálnou klimatickou komunitou. A ide vlastne o spoluprácu. Všetko je to o vzájomnej spolupráce. Ci. Jednoduché dve slova. Angličtine working together. Pracovať spolu. A potom bude jednoduchšie chápať viac úrovňovej správe a podobne. Máme veľké množstvo stretnutí s európskymi predstaviteľmi, vedieme dialog s pánom Ševčovičom, podpredsedom Európskej komisie, máme stretnutia, podpísali sme memorandum o porozumení na COP v Bone a tak ďalej. My konáme ako ambasádori, ako veľvyslanci Eh, sme vaši kolegovia a našim cieľom je zapojiť mesta a obce do tohto hnutia. Preto sa veľmi teším, že vás všetkých tu vidím. Veľké, máme tu veľké európske metropoly, aj menšie mesta, ako i obce, ako, ako je tu starosta obce Preko z Chorvátska. Sme tu, aby sme si sa podelili o víziu, skúsenosti, know-how s našimi kolegami z eh, miestnych a lokálnych autorít VU, e EU, dokonca aj nad rámec EÚ. Eh, pretože sa z toho stáva globálna iniciatíva, ale nemala, nemusíme ju ani voliť globálna, je to jednoducho jedna zem, ktorú, na ktorej spolu všetci žijeme. No a potom chceme navrhovať i strategické orientácie pre iniciatívy, aby sme ukázali, že najlepšie splňajú potreby miest. Keď rozmýšľame nad potrebami miest, páčilo sa mi, čo pán komisár povedal nedávno, akí odvážni sú starostovia. Potreby miest sú vlastne potreby ľudí pre Európu, pre naše regióny, pre naše mesta. Sú to v prvom rade ľudia. Na prvom mieste ľudia, dámy a páni. Ľudia sú prioritní a všetko ostatné až potom. Ďakujem pekne. Ak pokračovať bude Daniel Termont. Ďakujem veľmi pekne Dámy a páni, bol som požiadaný, aby som vám povedal niečo o našich plánoch v roku 2018. Áno, tešíme sa, že budeme hovoriť o množstve kľúčových tém, no ja spomeniem len tri. V prvom rade energetická únia, ktorá cieľom je, aby občania boli v srdci, ako sme počuli, je to veľmi dôležité a mali, mala by sa spoliehať najmä na nás, eh, primátorov, na naše spoločenstva pri ustanovení aktívneho plánu, kde všetky úrovne komunity, mesta, členské štáty budú spolupracovať ruka v ruke. Vyzývame naše národné vlády, ako to odporúča Európsky parlament, aby zaviedli úrovňovú viacúrovňový klimatický energetický dialog a spolu tvorili s nami národné, národné akčné plány. Takéto iniciatívy pod posilnia spoluprácu medzi mestami, regiónmi a národnou úrovňou, národnou vládou. A tiež e, vnímame doho- túto dohodu primátorov ako nástroj e, energetickej únie. Druhá téma, ako budúci rozpočet EÚ by mohol podporiť energetickú a klimatickú transformáciu našich území, ako i odolnosť našich spoločenstiev. No a potom tretia téma je legislatíva v oblasti energetiky, klímy, mobility a kvality vzduchu. Na to, aby boli podporné a aby umožnili lokálne kroky, opatrenia. Dámy a páni, samozrejme e, očakávame implementáciu Parížskej dohody na COP24 a v rámci procesu, čo znamená, e, dialog musí byť zavedený, aby e, sa o týchto ambíciách diskutovalo a musia byť stanovené milníky pre naše vlády našich krajín, aby pripravili ambiciozne plány, keďže vedia, že môžu rátať s tisícmi odhodlaných miest. A teraz, tam ja, páni, slovo dostane kolega eh, z Eckhard Würzner, ktorý je z, ktorý starostom Heidelbergu. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ako ste už povedali, pracujeme veľmi tvrdo na tom, aby sme naplnili naše sľuby a aby sme šírili myšlienky dohody primátorov a starostov e, v Európe i na medzinárodnej úrovni. A myslím, že sa nám podarilo naplniť množstvo cieľov, o ktorých sa hovorilo pred desiatimi rokmi, takže sme veľmi radi, že na európskej úrovni nie len Kanete, komisári Kanete, Aristori i mnohí ďalší komisári, členovia Európskeho parlamentu akceptovali, že musíme zohrávať úlohu a že existuje hnutie, ktoré pomáha naplňať povinnosti a ciele Parížskej dohody. No to, čo tiež sme si všimli, je, že okrem všetkých týchto aktivít, okrem záväzkov ktoré spomenul Bertrand, okrem záväzkov s ďalšími partnermi, ako je Európska investičná banka, čo je absolútne zásadné. A pred dvomi týždňami som mal veľkú diskusiu s podpredsedom Supom o Európskej eh, investičnej a štruktúrálnych fondoch. Sú tam miliardy preto, aby podporili mesta, aby podporili zdroje, obnoviteľné zdroje, aby sa implementovali systémy dopravy, ale stále existuje medzera. Stále je tu medzera medzi týmito ambicioznými cieľmi, ktoré máme na lokálnej a regionálnej úrovni a národnou a medzinárodnou úrovňou. A stále a našou povinnosťou je, aby sme tvrdo pracovali na tom, aby sme túto priepasť zmenšili, aby sme túto medzeru vyplnili, pretože keď sa pozriem na vás, na toto stené auditorium, prosím, poslanci Európskeho parlamentu, zvihnite ruku. Prosím, zdvihnite ruku. Európska komisia. Áno, tu je. je. Sú tu. Takže chcel som len uviesť, pokiaľ nenájdeme miesto v parlamente, kde budeme diskusovať navzájom, nielen my sami o našich povinnostiach, o našich záväzkoch, tak nenaplníme naše ciele. A preto je veľmi dôležité nájsť týchto partnerov na európskej i medzinárodnej úrovni, aby, e, aby si udržali úzky vzťah s, so starostami primátormi, aby sme mali nástroje a dvo, nedávno som bol s priateľom primátorom Soulu a keď si uvedomíme, že viac ako 135 megamiest, ktoré sa rozvíjajú. Žiadne z nich v Európe ani v USA. My musíme dať naše vedomosti, nielen inovačné stratégie, ale i naše vedomosti vo férovej výmene týmto megamestám, ktoré prichádzajú na medzinárodnej úrovne. A na to, aby sme to sfinalizovali, veľmi sa teším na týchto 10 rokov, kde ideme správnym smerom, ale stále existuje potreba užšieho vzťahu s týmito národnými nad, národnou, nadnárodnou a lokálnou úrovni. Takže pracujme tvrdo na tejto téme a potom budeme úspešní i na globálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. A teraz by som chcela vás požiadať, aby ste eh, sa ujali, eh, aby ste sa postavili na svoje miesta. Poprosím vás eh, všetkých účastníkov, aby ste mm, zatlieskali. Výborne. Hm, mala som e, pred chvíľou e, e, mm, jednu ceremoniu, ale mm, na čo by som chcel nadviazať, to je potreba spolupráca a na prvom mieste musia byť ľudia. Ďakujem pekne za inšpiráciu. Stále ma sledujte, počúvajte E, aj tweetujte. E, myslím si, že bolo by dostatočne e, do, veľa vecí, ktoré by sme mohli citovať. Nie sme až takí aktívni dvaja. Poprosím vás, aby ste tweetovali naďalej kto použil náš QR kód na tieto účely. Zdá sa, že nie až tak veľa účastníkov kto, komu sa podarilo uh, uh, nefajčiť, neísť von? Výborne, blahoželám. A teraz ideme ďalej a v rámci e, ďalšej e, sesii na ceste z Katovice Kobl 54 príspevok e, e, miest e, pri implementácii Parískej dohody klimatické zmeny, to je globálny problém, o tom hovorili všetci rečníci a hovorili jednoznačne, čo všetko robíme v Európe, aby sme eh, znižili emisie? Eh, vychádzame pritom z Parížskej eh, dohody. Všetci účastníci z celého sveta sa dohodli, že obmedzia zvýšenie teploty dvomi stupňami. Teraz budeme hovoriť o tom, čo sa deje v teréne v súvislosti s medzinárodnými súvislostiami a budeme sa sústredovať na to, akým spôsobom nízkouhlíkové mesta, zdravé mesta, prakticky prispievajú k naplňaniu e, cieľov Parížskej e, dohody. Poprosím vás, aby ste tu e, pozdravili nových účastníkov. Miguel Arias Caniete, komisár Európskej únie pre klimatické zmeny energetiky, Jors Delbert, generálny riaditeľ pre klimatické aktivity, Ovis Sarmat, zástupca výkonného tajomníka dohovoru OSN, primátor z Florence, Erik Loricen, primátor Zandemor Dánsko, formal Miras, predseda regionu Moncia, e, i Andreje Turčanova, primátorka e, Prešova e, zo Slovenska, Daniel Javier Crespo. Vy ste boli, v prvom rade ja som spomínal vás naposledy generálny riaditeľ oblasti životného prostredia. Poprosím vás, aby ste im všetkým zatleskali, kým sa ujmajú svojich miest v predsedníctve. Vítam vás všetkých. Pán Delbeke, odovzdávam vám slovo. Ehm, budem vám mávať, ak budete hovoriť príliš dlho, ale poprosím vás, aby ste sa ujali e, vedenia. Ďakujem veľmi pekne. Pekné dobré ráno vám všetkým. Je veľmi dobré, aby sme mohli nadviazať na klimatické zmeny. Pripravujem sa na e, e, ďalšie kolorkovanie v Katoviciach a máme e, e, dialog Talanova. V rámci tohto dialogu vyzývame všetkých partnerov, e, štátne orgány a neštátne entity, mesta a obce a budete mať veľmi dôležitú úlohu pri šírení slova e, celému svetu o tom, čo sa deje v teréne. Takže z hľadiska dialogu Telenova e, máme jedno novum a neštátne aktéry teraz dostanú slovo a budú hovoriť o tom, čo dokážu urobiť mesta. E, tu ide o viaceré veci. Samozrejme máme európske zámery pre roku 2030, aby sme minimálne o 40 znižili emisie do e, roku 2030. Čo všetko dokážu robiť mesta v tomto smere je veľmi dôležité. Avšak mesta e, sú pod vplyvom klimatických zmien, takže e, je pravdepodobné, že budeme musieť meniť infraštruktúru v súvislosti so suchom alebo záplavami. Dostávajú sa do popredia záujmu viac ako predtým a väzba na klimatické zmeny. Nechceme to riešiť izolovanie. Sú tu viaceré súvisiace problémy v oblasti životného prostredia alebo odpadu. Ideme, e, ide o obehové hospodárstvo alebo kvalitu ovzdušia. A to tiež e, e, pravdepodobne bude predmetom dnešných rokovaní. Úvodom by som chcel spomenúť, že máte veľmi dôležitú úlohu v teréne a vzhľadom na túto dôležitú úlohu v tejto agende z hľadiska implementácie a naplňania cieľov sme dnes pozvali e, veľmi rozmanitých rečníkov. Požiadali sme ich, aby každý zo svojho uhla pohľadu hovoril o tom, ako mesta, e, regióny a miestne samozprávy mohú prispieť k zníženiu e, emisí to je náš záväzok, ako sa dokážeme lepšie sa pripraviť na vplyv klimatických zmien. Máme veľmi zaujímavých rečníkov. Ako prvý e, vystúpil Vajs Armat, je e, zástupcom generálneho tajomníku e, príslušnej formácie OSN a pripravuje dialog Talanova a bude veľmi užitočné vypočuť vás a dozvedieť sa o tom, ako sa pripravujete na príspevky miest a regiónov z hľadiska ich účasti na dialogu a zabezpečenia zníženie emisí. Na čo všetko sa pripravujeme? Máte slovo. Pekné dobré ráno, vážené dámy, vážené dámy, dámy a páni, ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem organizátorom za to, že ste e, nás dali dohromady a všetko skvele pripravili. V mene sekretariatov OSN pre klimatické zmeny pre mňa je veľkou cťou, že môžem tu vystúpiť a podeliť sa s vami všeobecnými myšlienkami aj určitými konkrétnymi e, vecami, ktoré mám pre e, e, primátorov, starostov miestne samozprávy, regionálne samozprávy, s tým, aby sme sa vedeli dobre dohodnúť v Polsku. Predovšetkým blahoželám starostom a primátorom v súvislosti s desiatým výročím dohody starostov. Samotná kontinuita tohto dohovoru, tejto dohody je výsledkom Eh, vašej práce. Vypočuli sme viacer dobré príklady v oblasti inovácie, ambície a viacerých aktivít, eh, ktoré realizujete. Som presvedčený, že primátori a mesta, to je, e, e, sú ľudia a veci, kde sa všetko deje. Ľudia musia byť na prvom mieste, ako sme počuli. To je komplexná ambícia. Chceme nadviezať na Parížskú dohodu počnúť COP23 a tešíme sa na COP24 eh, tohto roku. Ehm, musíme eh, mať v tom jasné, rok 2017 bol eh, rokom klimatických katastrof po celom svete. Sú tu viaceré čísla, ale nedokážu viedriť, aký máte pocit, keď vidíte, že vám zničia domov to sa stalo e, e, po hurikáne Irma prvýkrát e, po staročie, tam už nik nežije. Mnohé ďalšie e, štáty e, trpeli v dôsledku toho, ako budeme riešiť a e, dokážeme pochopiť, čo to znamená, že žiť vo vlastnom domove a potom nasledujúci deň vidieť iba ruiny, pretože je to dôsledkom vyčinania počasia, nie vojny. Vieme si predstaviť obavy z hladu alebo sucha, ako v sahelskom regióne Afriky a inde po svete Aký človek má pocit, keď e, e, v meste ako Cape Town e, skončí pitná voda? Nesmieme odvratiť sa od toho, vy ako primátori a starostovia ako diplomati a úradníci nepripustia e, e, to. Predovšetkým, pretože nám na tom záleží a pretože zajtra e, môže prísť rad na nás. Počasie si nerozlišuje. Mm, nestačia iba deklarácie, musíme konať. Máme iba málo času, aby sme realizovali zmeny v zmysle Parížskej dohody, aby zvýšenie teploty neprevyšilo 2 stupne podľa možnosti nie viac ako 1,5 stupňa a preto musíme posilňovať vlastné ambície. V súčasnosti to, čo máme, nestačí, aby sme naplnili záväzky oblasti klimatických zmien. Nemáme dostatok ambícií, e, podpory, bohužiaľ ani nemáme dostatok e, finančných prostriedkov prostriedkom na tom, aby sme realizovali transformáciu na nízko nízkouhlíkovú e, ekonomiku. Ale máme povzbudivé e, signály z viacerých e, odvetví, vrátanie z miest a obci. Aký je súčasný stav na COP23? Minulý rok v Bone mnoho ste sa toho zúčastnili, podarilo sa dosiahnuť značný pokrok. Rozbehli sme dialog Telenova, o ktorom ste už počuli. Budem o tom hovoriť podrobnejšie o chvíľu. Dosiahli sme pokrok v otázke príručky k pracovnému programu, ale Parížská dohoda je veľmi dobrá, avšak nemá hybnú sílu, nemá tie kolesa, aby sa stala e, operačne použiteľnou a musíme sa teraz dohodnúť na pracovnom programe a dialog Telenova je procesom konzultácie, diskusii. Na COP23 sme chceli zabezpečiť E, e, e, partnerstvo s miliónmi dolarov z Nemecka, aby sme poskytli pomoc 400 miliónom zranitných ľudí. Naše vlády, partnery, starostovia a primátory miestne správy vyčlenujú prostriedky vrátania 500 miliónov dolarov na dlhodobo držateľné polnohospodárstva. Ďalší dôležitý e, smer, a pre mňa je to osobne veľmi dôležité, bolo prijatie Všeobecného akčného e, e, plánu. Bohužiaľ, nevidím tu medzi účastníkmi rodovú diverzitu a to musíme tiež riešiť. Do budúcnosti musíme hovoriť o COP24 v Polsku, summit G7, G20 klimatický e, summit v Kalifornii, e, summit generálneho tajomníka OSN e, v roku 2023 vy, primátorie mesta, musíte na tom participovať na rôznych úrovniach. Tieto podujatia musíme vnímať strategicky, koordinovanie a komplexne. Ak chceme dosiahnuť výsledky, ktoré súrne potrebujeme, a musíme na tom spolupracovať. Aká je vaša úloha v dialogu Dalanová. Môžem iba trikrát povedať ambície, ambície, ambície. Cieľom tohto dialogu je urobiť inventarizáciu súčasného stavu, zistiť, e, e, akým smerom sa musíme vybrať a ako sa tam dostaneme. V tom spočíva úloha dialogu Telenovu a sú tu viaceré podujatia a dva z nich chcem vyzdvihnúť 2. apríla a 29. E, e, e, októbra tohto roku budeme mať dve podujatia a získanie e, návrhov e, všetkých e, zúčastnených stran. Na základe toho pripravíme syntetickú správu a to prispieje k politickému dialogu na COP24. Čiže je tu určitá reťaz udalostí, ktoré vedie k COP24 v rámci dialogu Telenova. Vážené dámy, vážení páni, Záverom chcem povedať, že problematika klimatických zmien sa nevyrieši jednou osobou, jedným štátom, jedným mestom alebo jednu organizáciu potrebujeme e, kolektív, kolektívne úsilie, o tom sa veľa hovorí. Musíme mať na zreteli, že nejde iba o čísla a komu to prospeje v konečnom dôsledku nám všetkým e, a preto naše riešenia musú, musia odzrkadľovať túto skutočnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ehm, poznamenali sme e, vaš e, e, výzvu, pokiaľ je ambíciu a budeme mať dve príležitosti, aby sme urobili inventarizáciu toho, čo robia mesta a obce a prvé takéto podiatie bude 2. apríla tohto roku. Ďakujem pekne. Mnohí z vás prítomných tam budú tiež prítomní. A teraz pán Nadela, primátor krásneho mesta Florencie. Po, povedzte nám, eh, pán primátor, eh, čo všetko robíte vo Florencii a ako to súvisí eh, s tým, čo musí robiť celoštátne orgány Talianska v oblasti európskych záväzkov. Nie vždy sa ľahko diskutuje s celoštátnymi orgánmi, čo robia mesta, aby uľahčili úlohu celoštátnych orgánov. Približte nám to, prosím. Ďakujem pekne button, please. Yeah. Thank you, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ďakujem, dámy a páni, drahí kolegovia. Ako primátor eh, Florencie musím povedať, že moje mesto by eh, sa nahnevalo, keby som nehovoril po taliansky. A takmer 40 eh, signatárov tohto dohovoru sú talianské mesta. Myslím, že je to úžasne úspešné úspešný fakt a ukazuje nám to aj skutočnosť, ako to vníma naša miestna samozpráva a hovorí to i o nadčení, pokiaľ ide o implementáciu týchto politík e, v snahe dosiahnuť udržateľné mesta. E, ukazuje sa, že je veľké množstvo talianských primátorov, ktorí sa snažia dosiahnuť e, zdravé mesta, a kvalitu života vo svojich mestách a tým prispievajú i k efektívnemu naplňaniu environmentálnych politík. Pokiaľ ide o vzťah k národným autoritám, môžem vám dať možno len jeden príklad. Keď e, komisár položil otázku na ciele a, e, ako bojovať proti ním, tak e, talianský minister životného prostredia odpovedal na to, že ohlásil 6,5 miliarda eur plán, Eh, krajiny na eh, či, pre čistejší vzduch. Myslím, že takto sa pekne ukazuje vzťah medzi národnými a lokálnymi orgánmi. Eh, domnívam sa, že úsilie miest v Taliansku ukazuje, že berieme túto snahu vážne a tiež lokálna úroveň tu zohráva dôležitú úlohu. Ako bolo povedané, nemôže existovať iba národná alebo iba lokálna stratégia bez toho, že, že by vždy miestne orgány mohli sa k tomu vyjadrovať a tvoriť tieto politiky. Chceme preto podporiť národ, chceme povzbudiť i európsku re, úroveň a aj národnú úroveň, aby boli povzbudení tým, čo sa robí. Florencia čeli výzvam pri zmierňovaní klimatických dopadov, v roku 2010 sme sa prihlásili k tejto dohovode ako i k cieľom 2030. Takže už sme náš cieľ dosiahli viac, ako bol pôvodný cieľ. Blížime sa už k redukcii CO2 30 A máme ďalšie špecifické ciele v oblasti dopravy. 20, e, zaviedli sme cieľ 20 kilometrov nových električiek vo Florencii, ďalšie programy zdieľania aut, ako i máme flotilu taxíkov v meste, ktoré sú elektromobily a tiež ďalší záväzok sme prijali zväčšiť počet peších zón v meste. Na to, aby sme mohli naše ciele naplňať, potrebujeme aktívnu angažovanosť občanov. To je základná podmienka, keď chceme splniť ciele, ktoré sme si stanovili. Je to len, keď občania cítia ak občania cítia, že môžu meniť celé komunity, len vtedy budeme môcť eh, splňať naše ambiciozne ciele. A takýto, to je spolupráca spolupráca miest, regiónov je absolútne kľúčová z tohto. Ďakujem veľmi pekne a prajem úspešné stretnutie. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, a myslím, že to, čo ste povedali, je veľmi dôležité. Že dnes vy ste už blízko minus 30 e, vzhľadom k cieľom 2030 a dôleži- vďaka dôležitým rozhodnutiam, ktoré prijalo vaše mestské zastupiteľstvo, mobilita, zdieľanie aut, e, taxíky na elektrínu, nové električky, to všetko sú úžasné veci, ktoré sa vám pod- podarilo a my myslím všetci máme veľmi radi nádherné mesto Florenciu. Ďalšie dostane slovo pán Lorenz, ktorý je Erik Loricen, ktorý je starostom Sonderborku v Dánsku. Zaviedli ste dôležitý projekt Zero, nula, ktorého cieľom je, aby CO2 bolo neutrálne z hľadiska CO2 do roku 2029. A to vzbudilo veľa záujmu v rámci Európy i v ďalších krajinách. Môžete nám viac povedať o vašich skúsenostiach a o tom, ako sa svet môže naučiť z toho, čo vy robíte v Sonderborgu? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie byť súčasťou tohto panelu v roku 2007. Naše mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že e, sa staneme CO2 neutrálny do roku 2029. Odvtedy ochrana klímy a bola témou pri všetkých opatreniach, ktoré príjmame v Sonderborgu. V rámci nášho projektu Zero, čiže nula, ten, e, spolupracujeme so súkromnými spoločnosťami, s inštitútom, s inštitúciami a vďaka tomuto projektu sa nám podarilo získať široké znalosti o tom, vedomosti, ako znižovať emisie CO2. Už sme dosiahli zníženie o 38 v našej obci. Som hrdý, že môžem povedať, že sme mali návštevy od politikov, oficiálnych predstaviteľov z rôznych končín sveta. Pokiaľ ste u nás ešte neboli, nech sa páči, radi vás privítame. Učili sa, skúmali situáciu v Zonderborku a tiež ich zaujímalo, ako spolupracujeme s občanmi, s firmami a s ďalšími, aby sme tento cieľ naplnili. To mi ukazuje, že to, čo robíme v našej obci, v našom meste, môže inšpirovať i zvyšok sveta. Spolupráca môže fungovať na viac ako len jednej úrovni. Jeden príklad je náš klaster e, spoločnosti, ktoré predávajú e, vedom, znalosti, know-how na celom svete. Ďalší príklad je naša spolupráca s čínskymi mestami Ayen a Baobing. Niekoľko miest, niekoľko rokov už my a naše lokálne firmy, ako i školy, učia na technických školách v Číne, ako, budovať, ako stavať budovy priaznivé voci životnému prostrediu. Robili sme dizajn domov a s minimálnou uhlíkovou stopou. Tieto spoločnosti, najmä Denvos, sa sami uh, usadili v našich partnerských mestách. Väčšina z nás tu reprezentuje mesta a regióny. Možno my sme len malý vzhľadom k tým problémom klimatickým, ktoré čelíme. Ale to je možno práve jednoduchšie skúšať nové veci v malej škále. A to, čo sme sa my naučili, je možné potom rozšíriť i do väčšej škály, vo väčšom meritku. Tak to, čo sme robili v Zonderburgu, potom prenašame do spolupráce s veľkými čínskymi mestami, veľmi veľkými. A preto je veľmi dôležité skúšať nové veci a získať nové skúsenosti. Myslím, že to ukazuje, že európske mesta sú schopné inšpirovať mestá na celom svete a zároveň e, profitovať zo spolupráce. Ďakujem. Thank you, Mr. Lord. Ďakujem pekne, pán Lorincen, a blahoželám k dobrej spolupráci s Čínou, pretože, ako ste povedali, čínske mesta sú zvyčajne veľmi veľké, takže ten dosah je tam potenciálne veľmi veľký, takže to je veľmi dobré počuť, že sa to deje a mali by sme toho robiť viac v budúcnosti. Ďakujem. A teraz mi dovolte dať slovo pánu Lópezovi Mirasovi, ktorý je e, predsedom regiónu Mursia. A región Mursia má stovky obcí, miest, ktoré sú zapojené a bolo by veľmi užitočné počuť od vás, pán López Miras, ako vy zviniteľňujete to, čo sa deje v mestách a v regiónoch. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie i ďakujem za to, že ste ochotní načúvať a načúvať názov krásneho regiónu v Stredozemí a som rád, že môžem hovoriť o príležitostiach, ktoré sa ponúkajú pri problém, e, vzhľadom problému klimatických zmien. V našom regióne si uvedomujeme, že klimatické zmeny predstavujú jednu z najzávažnejších výziev pre udržateľnosť ekonomickú, sociálnu i environmentálnu z dlhodobého hľadiska. U, e, u nás región Murcia predstavuje ve, veľkú zraniteľnosť. Je veľmi zraniteľný voči klimatickým zmenám a jeho vplyvy sú už realitou, ktoré pociťu, pociťujeme pri vode, polnospodárstve, zdraví či životnom prostredí. A preto od začiatku iniciatívy dohovor starostva primátorov e, región Murcia si stanovil cieľi, ciele a stanovili sme si jasný záväzok ako koordinátori na našom území, kde poskytujeme podporu všetkým e, miestam. V tejto koordinačnej úlohe sa snažíme e, presadzovať, aby mesta sa prihlásili k, tomu, k tejto dohode. Tiež sa snažíme technickú pomoc e, poskytovať, ako i uľahčovať šírenie informácií a najmä, keď si uvedom, najmä pomáhame malým, menším obciam. Tiež sa sústredíme na možnosť financovania projektov, keďže si uvedomujeme, aké ťažkosti sú pri realizácii niektorých projektov. Presadzujeme zároveň e, európske finančné možnosti, ktoré napomôžu region, tomu, aby re, región Murcia naplnil svoje záväzky v rámci tejto dohody. Zdieľame informácie medzi všetkými e, oddeleniami regionálnej správy, ako i informácie pre občanov. 10 rokov po vzniku dohody je dôležité rozmýšľať o tom, ako zlepšiť to, čo sme urobili doposiaľ. V tomto zmysle by som sa rád v stručnosti podelil s vami o dvoch, vše, o dvoch všeobecných záveroch. Je reálny klimatický uh, cieľ pri príjmaní obcí na úrovni dopravy, udržateľnej mobility a rozvoja, ako aj urbánneho plánovania a pri e, riadení pri manažmente vodného hospodárstva. Je dôležité príjmať opatrenia, adaptačné opatrenia e, na regionálnej úrovni i lokálnej úrovni. Napríklad ubezpečiť sa, že klimatické dopady budú zahrňať dopady na životné prostredie pri všetkých e, plánoch, stavebných plánoch, plánoch územného a regionálneho rozvoja. E, je, tieto hodnotenia sú zásadné na to, aby bolo možné urobiť plánovanie z dlhodobého hľadiska, ktoré bude koherentné, efektívne a zodpovedné. Otázka vody je zásadná otázka nášho regiónu, kde trpíme problémom, e, suchom a chýbajúcimi zdrojmi. To je e, prioritný e, problém. E, už na severe Afriky sa šíri púšť, platí to i pre juh Španielska a juh Európy. A pokiaľ sa nepríjmu efektívne rozhodnutia a nebudú sa príjmať konkrétne opatrenia, tak pušť sa bude šíriť ďalej i do ďalších regiónov v Európy. V tejto súvislosti chcem tiež spomenúť e, e, agentúru pre e, udržanie vody, ktorá vznikla v roku 2013. Chcem povedať, že je to kľúčový okamih, v ktorom sa nachádzame v súčasnosti, keď e, sa vedú diskusie o budúčom rozpočte Európskej únie po roku 2020, je zásadné, aby regióny a mesta v Európskej únii naďalej pokračovali v boji proti klimatickým zmenám. E, žiadame európske inštitúcie, aby v rôznych programoch a nástrojoch e, načúvali veľmi pozorne nám, aby zohľadnili všetky regionálne problémy ako my, ako región Mursia, ktorý je veľmi zraniteľný v dôsledku klimatických zmien vzhľadom i k, geografickej e, a socioekonomickej pozícii. Toto je zásadné, aby sme sa vyhli tomu, že nerovnováha, ktorá existuje medzi územiami, medzi severom a juhom, aby sa naďalej e, tieto rozdiely zvyšovali. A to musíme zabrániť. Ďakujem veľmi pekne. You, Ďakujem veľmi pekne, pán López Miras. Ďakujeme za to, že ste nám pripomenuli, že dopady klimatických zmien už pociťujeme. A vo vašom regióne Mursia dezertifikácia a tá, e, šírenie púšte sa stáva veľkým problémom a to musí byť hlavným vodítkom a musíme to mať na pamäti pri príjmaní politiky. To je veľmi silné posolstvo. Teraz mi dovolte dať slovo pani Turčanovej, primátorke mesta Prešov na Slovensku. Tiež existuje vyšší územný celok Prešovský. Možno by ste nám mohli popísať, ako úroveň mesta spolupracuje s regionálnou úrovňou, z VUC a táto spolupráca prebieha veľmi dobre, pokiaľ viem. Takže nech sa páči, máte slovo a môžete sa podeliť o vašu slovenskú skúsenosť s nami. Ladies and gentlemen, it's an honor to... Vážené dámy, vážené páni, pre mňa je veľkou cťou, že môžem sa zúčastniť tejto diskusie a podeliť sa o naše skúsenosti pri realizácii činností v súvislosti s dohodom starostov v našom eh, meste. Ja iba začínam sa učiť po anglicky a preto budem pokračovať po slovensky. Prešovský samozprávny kraj sa stal prvým územným koordinátorom dohovoru primátorov a starostov na Slovensku v roku 2012. Ja som v tom čase pôsobila ako, a zároveň stále ešte pôsobím ako poslankyňa Prešovského samozprávneho kraja. V komunálnych voľbách v decembri 2014 roku som sa stala primátorkou mesta a preto už mesta Prešov a preto už od roku 2015 sme začali e, realizovať východiskovú inventúru emisií za obdobie rokov 2004 až 2014. Táto preukázala reálny stav spotreby energií, ale aj hlavné zdroje emisií. Z analýzy stavu emisí vyplynulo, že v oblasti znižovania CO2 došlo v období rokov 2004 až 2014 k zníženiu emisí celkovo o 21 preto mesto Prešov v roku 2016 sa rozhodlo, že splňa všetky e, reálne predpoklady na to, aby, aby do roku and e, thirty znížilo emisie o viac ako forty a od septembra 2016 sme teda členmi dohovoru primátorov a starostov aj my. Inventúra emisí jednoznačne preukázala, že najvýznamnejším zdrojom emisií sú obytné budovy, kde emisie v roku 2004 tvorili viac ako 50 a druhým veľmi vážnym zdrojom emisí bola doprava, kde tých emisí e, bolo 23 Práve v týchto dvoch oblastiach, to znamená e, správa budov verejných a doprava. Mesto Prešov aktívne spolupracuje s Prešovským samozprávnym krajom v záujme naplňania dohovoru starostov. Tu by som rada spomenula projekt Elena, v rámci ktorého Prešovský samozprávny kraj poskytol mestu Prešov technickú asistenciu pri príprave strategických investícií mesta. Ide prioritne o projekty energetického zvýhodňovania budov, kde máme pripravené a postupne realizujeme projekty za takmer 5 miliónov eur. Spoluprácu s Prešovským samozprávnym krajom by som vyzdvihla aj v oblasti modernizácie systému verejného osvetlenia v meste, kde sa nám podarilo vymeniť takmer 1200 svietiteľ, vymeniť 4 rozvádzače verejného osvetlenia, e, upraviť nastavenie softveru v 19 e, rozvádzačoch a dosiahnuť úsporu energií ročne 67 v rámci Slovenska mesto Prešov získalo prvé miesto za zelené verejné obstarávanie a Green Public Procurement e, sme získali čestné štvrté miesto za prínos projektu k ochrane životného prostredia medzi mestami do 100 tisíc obyvateľov. Druhým zdrojom emisí je doprava. A tam sa vlastne zameriavame na modernizácie prestupných úzlov, preferencie verejnej osobnej dopravy, obnovu vozového parku a sieťovanie existujúcich cyklistických komunikácií a dobudovávania nových. Obdobie rokov 2018 až 2020 bude pre mesto Prešov kľúčové a preto som presvedčená, že výrazne prispieje k naplňaniu cieľov dohovoru primátorov. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. You, uh, Veľmi pekne, pani turčanová. Ďakujem pekne za to, že ste poukázali na veľmi dôležitú úlohu e, zvýšenia energetickej účinnosti vo všetkých e, prejavoch. A sú tu viaceré možnosti. A teraz ako posledný rečník tejto skupiny vystupí Daniel Kalecha, e, kolega z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Ako už som spomenul úvodom, existujú úzke prepojenie medzi klimatickými zmenami a kvalitou životného prostredie. Spomenuli sme vodu, obehové hospodárstvo. Daniel, povedz nám eh, trochu viac o tom, ako eh, ty eh, vnímaš možnosti skilbiť tieto smery a dosiahnuť lepšie výsledky. Ďakujem veľmi pekne, Jos. Ďakujem za to, že si ma pozval spolu s so ostatnými rečníkmi. Ak dovolíš, Poďakujem ti aj za tvoju vodcovskú úlohu a podporu e, e, e, našej politiky v oblasti klimatických zmien. Pre mňa je veľkým potešením, že môžem dnes vystúpiť. Ako ste povedali, existujú úzke prepojenia medzi klimatickými zmenami a odpadom, obehovým hospodárstvom, kvalitou ovzdušia. Konštatujeme, že 95 e, občanov Európskej únie e, prejavuje znepokojenie v súvislosti s týmito problémami, medzi nimi znečistenie ovzdušia e, sa javí ako veľmi dôležitý problém a rád by som sa sústredil na tomto probléme. Vieme, že v Európe rok čo rok máme 400 tisíc úmrtí v dôsledku znečistenia Eh, životného prostredia, predčasných úmrtí. A to znamená 24 miliard eh, priamých nákladov rok čo rok. podľa našich eh, odhadov 950 e, e, miliard nepremých e, strav v súvislosti s znečistením životného prostredia. Vieme, že neexistuje žiadne zázračné riešenie, ktoré je vhodné pre všetkých, pretože mnohé mesta majú problém nečistým vzdušia v súvislosti s dopravou. V niektorých prípadoch ide o kúrenie alebo priemysel. A to znamená, že musíme riešiť tento problém komplexne Dobrá správa spočíva v tom, že existujú riešenia na úrovni miest. Všetci tu prítomní e, e, primátori e, a starostovia sa snažia vylepšovať inteligentnú dopravu a mobilitu, mať nižšie misie CO2 z dopravy, lepšiu správu dopravy ale je tu ďalšia dôležitá vec, ktorá sa e, robí na úrovni budov. Musíme e, e, nahradiť zastaralé kúrenie, modernizovať výrobu tepelnej energie. Vy v tomto smere robíte veľa a Európska únia, Európska komisia sa snaží pomôcť tým mestám, ktoré sa o to snažia. Každý rok Európska únia udeluje e, e, zelenú cenu tým mestám, ktoré idú príkladom. A máme e, cenu zelený list, ktorý, ktorú udelujeme menším mestám. Ale musíme posilniť našu snahu, musíme to riešiť na celostátnej úrovni, pretože nestačia samotné mesta. Vieme, že mesta chcú v tom smere urobiť viac, ale stretávajú sa s problémami nedostatku kompetencií a v niektorých prípadoch sú potrebné e, rozhodnutia na celoštátnej úrovni, či už ide o zdanenie, o určité stimuly alebo negatívne stimuly. hlavná myšlienka spočíva v tom, že potrebujeme konať koordinovanie na európskej úrovni, celoštátnej úrovni a na miestnej úrovni. Pred niekoľkými dňami pán e, Vela prijal deviatých ministrov životného prostredia a povedal im, tým ľuďom, ktoré riešia najzložitejší problém e, kvalita vzdušia. Povedal im, že musíte urýchliť, e, zintenzívniť svoju prácu, musíte poskytnúť konkrétne výsledky, pretože ide o náliehavú záležitosť. Existujú viaceré e, rozbehnuté iniciatívy, podporujeme čisté dialógy máme hodnotenia implementácie environmentálnych programov. V Paríži sa snažíme nájsť realizovateľné riešenie. Máme partnerské dohody v oblasti kvality ovzdušia a máme k dispozícii dostatok finančných zdrojov na riešenie týchto problémov. Horizont 2020, regionálne financovanie. Uvediem príklad veľmi úspešného programu, ktorý rieši kvalitu ovzdušia prostredníctvom programu LIFE v regióne Malopolska 70 ehm, miliónov poskytol program LIFE a získali sme viac ako 800 miliónov finančných prostriedkov z regiónu, aby sme e, nahradili zastaralé e, e, systémy kúrenia založené na uhli modernejšími systémami v Polsku, v susednom Slovensku a v Českej republiky. Máme obdobné problémy v Taliansku a v určitých regiónoch Slovenska. Čiže existujú určité riešenia a nie smieme pripustiť e, e, kompromis e, vo vzťahu medzi klimatickými zmenami a kvalitou vzdušia. Musíme robiť viac, musíme to robiť sústredenejšie. Mm, prioritou je kvalita vzdušia, ale musíme riešiť odpad vodného hospodárstva, musíme prechádzať na obehové hospodárstvo, nízkouhlíkové hospodárstvo. A čo chcem povedať, Európa je pripravená pomôcť, aby sme spolupracovali, aby sme spoločne so všetkými zainteresovanými miestnymi samozprávami zadefinovali dobré riešenia, ktoré budú prospešné pre zdravie, ale aj hospodárstvo, pretože za všetkými týmito riešeniami sú veľmi dôležité úspešné ekonomické iniciatíve, ktoré nám e, zabezpečia hospodárstvo pre budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, uh, Daniel. Ďakujem veľmi pekne, Daniel, za to, že si poukázal na to, e, do akej miery e, problematika mobility budov, mestskej infraštruktúry sú dôležité nielen z hľadiska klimatických zmien, ale kvality ovzdušia z tvojho poslania beriem e, e, e, ponaučenie. Máme veľmi dôležité príležitosti, totiž európske inštitúcie počas nasledujúceho dobia budú rozhodovať o tom, ako budú vynakladať svoje prostriedky. A regionálna politika bude veľmi dôležitá z hľadiska integrovania problematiky klímy a životného prostredia pri rozhodovaní o tom, ako budeme vynakladať naše prostriedky. To je dôležitá úloha nielen pre európske inštitúcie, ale aj pre vás, mesta, aby ste e, sa dovolali e, pozornosti politických vedúcich predstaviteľov. A teraz e, niektoré otázky, ktoré by som chcel vám položiť. Jedna z otázok, ktorú som sformuloval na základe vašich vystúpení, spočíva v tom, že sme uprostred veľmi dôležitej transformácie v oblasti energetiky a klimatických zmien. Veľmi veľa sa deje na úrovni miest a bude sa musieť toho udiať podstatne viac. A preto otázka, čo všetko vy vo vašich mestách a regiónoch môžete urobiť, aby ste využili zvýšenie miery viditeľnosti a e, urýchlili potrebné transformácie. Kto je pripravený e, e, reagovať na túto otázku? Je to veľmi dôležitá otázka. Vy ste kľúčoví hráči v teréne a e, tieto problémy existujú podľa našich odhadov, odhadov komisii. E, mesta už e, doteraz znižili emisie o 23%, to je veľmi pôsobivé, ale treba toho urobiť viac. Kto je pripravený vystúpiť? Pán López Miras. Muchas gracias. Eh... Ďakujem pekne. Myslím si, že je dôležité a jeden z hlavných faktorov je ve, uvedomenie si e, osveta. E, všetky orgány na všetkých úrovniach musia príjmať nielen e, nie len, e, opatrenia konkrétne, ale je to uvedomenie si občanov všetkých, pretože lokálne, regionálne, národné e, inštitúcie, v nich sú občania, pokiaľ mladí ľudia, pokiaľ občania budú si uvedomovať, aká dôležitá téma je, sú globálne zmeny. Čo všetko treba robiť, keď budeme mať vedomých občanov, ktorí tiež potom budú vstupovať do týchto inštitúcií a budú pracovať pre tieto inštitúcii a budú zohľadňovať e, to pri svojich rozhodnutiach, tak potom e, bude možné dosiahnuť pozitívne výsledky boji proti klimatickým zmenám. You, Ďakujem. Nejaké ďalšie myšlienky? Pán Lauricen, nech sa páči. Áno, súhlasím. Do veľkej miery je dôležité, aby mladí ľudia si uvedomili význam tejto témy. Už, 10, už 8 rokov máme plány zeleného vzdelávania. Začíname už v škôlkach, od škôlky až po univerzitnú úroveň. A E, považujem to za veľmi dôležité, pretože nemusíme už teraz diskutovať v našom meste o tom, či budeme riešiť tieto problémy. To už nie je predmetom diskusie, pretože mladí ľudia nám hovoria, áno, musíme to riešiť, pretože e, už sú vychovávaní v tom, takže do veľkej miery s tým súhlasím. Ďakujem veľmi pekne tým, že ste počiarkli úlohu mladých ľudí, ktorí môžu mobilizovať ďalšie kroky Pán Radela, nech sa páči. Áno, ďakujem. Sú také dve myšlienky, e, na ktorých môžeme, o ktorých môžeme hovoriť. Je ako napomôcť lepšiemu výsledky. V prvom rade e, prostredníctvom európskej komunikácie podporiť e, úlohu miest, ktoré sú súčasťou tohto dohovoru miesta starostov, pretože mesta sú práve dobrým príkladom, ktoré môžu inšpirovať ďalšie komunity, ďalši, aby robili toho viac. A je to najmä pozitívna konkurencia, ktorú tu môžeme byť. Je to konkurencia, ktorá napomôže novým inováciám, e, efektívne pôsobiť e, pri energetických zmenách prostredníctvom nových riešení v doprave a úsporách energie. No a napokon posledná myšlienka. Eh, sú to zmeny, eh, ktoré eh, potrebujeme realizovať. Vo Florencii napríklad máme partnerstvo s Lisabonom, ktoré je veľmi dôležité, pretože všetky mesta sa lišia, ale myslím, že výmena skúseností, výmena informácií a zdieľanie môžu zabezpečiť, aby keď sa projekty, aby mohli slúžiť ako modely na národnej európskej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa mi páči myšlienka pozitívnej konkurencie, ako ste to práve vy sformulovali, aby sme ukázali líderstvo a na tejto báze, aby sme najlepšie skúsenosti mohli využiť. Myslím, že je to veľmi užitočný a konštruktívny spôsob, ako to sformulovať. Čiže to je tá akcia bottom-up, čiže z dola nahor, ktorú potrebujeme. E, vzhľadom k času možno by som prešiel k druhej otázke. Od e, pána Sarmata sme počuli, ako sa pripravuje COP24, ako Talanova dialog sa pripravuje a myslím, že e, ľudia to si uvedomujú. Katovice ste z viacerí z vás spomenuli ako referenčný bod. Ako sa pripravujete a čo očakávate od COP24? Možno pán Olmat by ste mohli začať a potom uvidíme, ako e, to vidia aj ďalší predstaviteľa ďalších miest. Ďakujem veľmi pekne, ako som už spomenul, COP24. To, čo potrebujeme, je dať pracovný plán pre motor naštartovať Parížskú, implementáciu Parížskej dohody. To je to hlavné, čo očakávame od COP24 v Polsku v Katoviciach a každé úsilie, ktoré môžete urobiť, vy bude mimoriadne, mimoriadne dôležité. Takže je tu niekoľko ďalších politických i ďalších aspektov, ktoré sú s tým spojené, ale ja myslím, že by sme sa mali zamerať najmä na to, aby Parížská dohoda fungovala, aby bola uh, operačná, aby sme mali pravidl, jasné pravidla, ktoré implementujeme. Ďakujem veľmi pekne. Poďme, poďme trošku hĺbšie, možno ako mesta dostanú príležitosť. Nie len dať nejaké písomné vstupy a prispieť, ale ako im dáte viditeľnosť v tomto televová dialogu a možno e, si vypočujeme zástupcov miest, e, ktoré, ako chcú využiť túto príležitosť. Pán Baumat, áno, samozrejme existuje platforma, ktorá bola zavedená aj na našej webovskej stránke, čiže na vašej úrovni poprosím, podielte sa o vašu najlepšiu prax, vaše skúsenosti to by bolo veľmi užitočné na to, aby sme si urobili syntézu všetkých skúseností a potom sa podelili o ňu, aby sme ukázali, čo mienime, čo mesta, vlády a miestne komunity, ako i ľudia. Je to ich ambícia, je to ich želanie, želanie a my na sekretariáte si zozbierame všetky tieto informácie a dáme ich na najvyššiu úroveň, na politickú úroveň, aby sme podporili toto rozhodnutie, ktoré je potrebné. Ďakujem pekne za toto vyjasnenie. Pani Turčanová, vy reprezentujete veľmi dôležitú časť Európy a ukázali ste, koľko ste urobili v oblasti energetickej efektívnosti. Ukážete to i na COP24 a v rámci Telenova dialogu? ale rada by som aj ja možno zaujala postoj e, ku Katoviciam, pretože myslím si, že celý región Horného Slieska a Zaglebia je veľmi dobrým príkladom toho, čo sa dá dosiahnuť prostredníctvom politiky trvalo udržateľného rozvoja a transformácie hospodárstva. A my očakávame hlavne príklady dobrej praxe a tiež zjednotenie systémov vyhodnocovania a posudzovania dosahovaných výstupov, lebo to je pre nás, hlavne ľudí z východnej Európy, veľmi dôležité. Thank you very much and I would agree that... Ďakujem veľmi pekne a súhlasím s tým, že Katovice sú veľmi dobrou oblasťou. Áno, plnou e, sociálna ekonomická transformácia, e, energia, takže práve preto by sme chceli po, poblahoželať všetkých tých, ktorí, sú, ktorí budú sa zúčastňovať ďalšieho COP24. Mr. Lorenzen, you have experience in... Pán Lorenzen, máte skúsenosti E, spolupráce s e, čínskymi mestami. E, pripomenuli ste nám, že niektoré z týchto miest sú veľmi veľké. Domnievate sa, že dialog Tranova pred COP24 je dobrou príležitosťou využiť si skúsenosti s ďalšími dôležitými aktérmi po celom svete. Ani neviem. V každom prípade je veľmi dôležité, aby Európa v Katoviciach preukázala, že že e, veľmi nám záleží na tejto problematike. E, trošku mám obavy, že Európa by sa mohla sústredovať viac na iné problémy. Práve teraz, v súčasnosti, ako napríklad utečenci, pristahovalci, a je dôležité povedať, že títo dve témy sú dokonca, ako by som to nazval, e, poviem to ináč, je veľmi dôležité, aby sme naďalej sa venovali tejto téme, pretože otázka pristahovalectva e, sa ešte viac vyhrotí, ak nevyriešime tie ďalšie ostatné problémy. A trošku sa obávam, že sa to dostane na vedľajšiu kolej. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste poukázali na vzťah medzi politikou v oblasti klimatických zmien a viacerými tlakmi, ktorým sme vystavení na planéte, neposlednom rade v otázke migrácie. A e, prejavuje sa to nie len v Európe, ale aj v Európe. Ďakujem všetkým e, rečníkom za vystúpenia, Ak by som to mal zhrnúť, povedal by som 5 vecí. Poprvé, COP24 e, v Katoviciach a dialog Telenova bude pre vás, e, mestských predstaviteľov, príležitosťou, aby ste e, zdôraznili, čo všetko robíte a aké máte plány do budúcnosti. Po druhé, už veľmi dobre si počínate pri znižovaní emisí 23% e, v priemere, ale treba toho robiť podstatne viac. Ide o obrovskú transformáciu, ktorú máme pred sebou. Tretí záver z vystúpení e, spočíva v tom, že musíme dostať e, úvahy v súvislosti s klimatickými zmenami e, do iných rozhodností, či už ide o mobilitu, energetickú účinnosť, e, vodné hospodárstvo, ale aj napríklad certifikácia. Aj to odznelo. Toto je veľmi dôležité. Musíme dostať klimatické zmeny a otázky o vzdušia do rozhodovania po štvrté sme spomenuli e, veľmi, dôležitú, e, e, veľmi dôležitý rozmer osobného života mladých ľudí. A napokon líderstvo. My aj vy robíte, robíme veľmi veľa dobrého, máme pozitívnu súťaž a to sa vzťahuje na nás v Európe a na svet ako celok. A preto dialog Telenovo bude ďalšou dobrou príležitosťou Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem všetkým dnešným rečníkom. Domnievam sa, že naša diskusia bola veľmi plodná a zvýraznila všetko, ako sa najlepšie pripraviť na dialog e, Telanova v rámci príprav na COP24 v Katovicech. Ďakujem pekne. Thank you very much to Mrs. Elbeke. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne, pán Elbeke. Ďakujeme všetkým ďalším rečníkom, čo som ja tiež zachytila citát od pána z OSN. Počasie nediskriminuje, počasie si nevyberá, alebo odvážte sa skúsiť nové veci a získajte skúsenosti. A po tretie tiež jednoducho hodnota nás, každého z nás, ako multiplikátora. Myslím, že my máme v tomto najväčšiu moc. Takže stále ste dosť silní, myslím, všetci sú online, ste, všetci máte silu. Kto tweetoval od poslednej mojej otázky? Dobre, ešte niekoľko. Dobre, ak bude mať čas, spýtam sa, čo ste tweetovali. A teraz máme každého v rámci všetkých už nových rečníkov. Počuli ste komisára Mojdaša, Bertranda Picarda, ktorý hovoril o inovatívnych technológiách a ako môžu uh, na pomoc energetickej a klimatickej transformácii. Nič z toho nemôže nastať bez vstupu súkromného sektora. Oni musia byť tiež pri tom, čiže teraz budeme hovoriť o tom, ako mesta a priemysel môžu spojiť sily a urýchliť klimatickú a energetickú transformáciu. Aby sme preskúmali tento vzťah, môžete prosím privítať našich nasledujúcich rečníkov, ktorí zasadnú za predsedníckým stolom. Kirsten Dunlop, generál riaditeľ Climate Kick, Juka Makela, starosta eh, ESPO vo Fínsku, Inés de Medeiros, starosta eh, Almady Portugalsku, Virginio Merola, eh, primátor v Bolone, Mary Ann Schurz, to je starostka Eindhovenu v Holandsku a tiež vyzývam sami Andoraz, Európskeho politického strategického centra, ktorý bude moderovať nasledujúcu časť. Takže poprosím, usadte sa všetci, dámy a páni. Tu máte vodu, nech sa páči. Ako sa máte, pán uh, eh, Finn, hovorili ste, že bola pri, príliš že vám bolo dobre. Máte sa dobre, výborne. Je tu pán podpredseda k dispozícii. Áno, už prichádza k nám. Myslím, že môžete rovno prísť sem, pretože vy budete hovoriť ako prvý, pán podpredseda komisie Budete hovoriť odtiaľ, pretože vy ste prvý rečník, alebo prídete sem dole. Áno. Takže nech sa páči, potom môžete výjsť naspäť hore. Takže podpredseda Európskej komisie, pán Maroč, Maroš Ševčovič, prosím príďte k nám, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň vám všetkým. Prajem prvú vec, ktorú chcem povedať je, že aký veľký dojem na mňa urobil táto plná sála, pretože jasne pre, ukazuje, ako významná je dnešná diskusia. A myslím, že desiaté výročie, výročie dohody primátorov starostov EÚ je skvelou príležitosťou pozrieť sa späť a trošku e, sa si pripomenúť, kde sme začali a zároveň nám to dá príležitosť i rozmýšľať trošku vpred, čo chceme dosiahnuť e, v nasledujúcej dekáde. Myslím, že pokiaľ sa pozrieme 10 rokov späť, je ťažké uveriť tomu, koľko sa zmenilo, odkedy e, vznikla táto dohoda. Pripomeňme si tieto dni. E, bolo to pred COP15 v 15 v Kodani. Viete, ako to skončilo a mnohí ľudia mali depresiu z tých výsledkov, pretože predtým v roku 2008 globálna ambícia bola iná. Verejná mienka bola iná. Finančné trhy fungovali iným spôsobom a zároveň bola aj iná, mesta, ktorú zo, iná rola, ktorú zohrávali mesta. Ale my, musím povedať, že medzi časom sme urobili enormný pokrok a teraz vieme, že globálny boj proti globálnym eh, zmenám neúspeje bez miest. Videli sme úroveň zapojenia primátorov do rokovaní, ktoré viedlo k Parížskej dohode. Opäť COP23 a najmä Macronov summit v Paríži. Macronovmu summitu v Paríži. A vidíme, že úroveň ambície miest a lokálnych org eh, orgánov dokonca viedlo k tomu, že E, národné vlády ustúpili a myslím, že viete, o ktorej krajine hovorím. Videli sme úroveň kreatívnosti miest, experimentovať s odvážnymi, inovatívnymi riešeniami, najmä tu v Európe. A tiež sme videli, že EÚ e, dohoda spolu so, so zmluvou im primátorov vytvorili najväčšiu koalíciu e, z miest v boji proti klimatickým zmenám. V útorok sme mali zasadnutie rady a môžem potvrdiť, ako veľmi európske skúsenosti sú hodnotené primátormi na celom svete. A ako veľmi by chceli vybudovať regionálne dohody, takéto dohovory v Latinskej Amerike, v Afrike, v Ázie a ako by chceli nasledovať príklad európskej dohody primátorov. Takže keď sa dnes tu stretávame, nik nedokáže dostatočne oceniť túto úspešnú koalíciu, ktorá dáva dokopy tisíce miest, ktoré ukazujú líderstvo a zapojenie. Do roku 2020 vy kolektívne znížite vaše CO2 emisie spolu o 27 Zvýšite vašu energetickú efektívnosť o 20 a vaše, vaša lokálna výroba ele, e, energie o 90 sa zvýši a to si zaslúži skutočný aplaus. Tlieskam vám. Tým, že osobne poznám viacerých primátorov, ktorí tu dnes sedia, viem, že ste necestovali celú cestu do Bruselu, aby ste počuli len komplimenty. Prišli ste sem, aby ste videli, ako môžeme byť efektívnejší ešte počas nasledujúcich 10 rokov, ako môžete Európu i zvyšok sveta ďalej viesť v energetickej transformácii a tiež ako poskytnete vašim obyvateľom zdravšie prostredie, zelenšie pracovné miesta a vyššiu kvalitu života. Áno, ako jeden z vašich členov vašej správnej rady mi povedal, EU Covenant nie je len o CO2 emisiách a ich redukcii. Je to o čistom vzduchu, je to o znížení zápch je to o tvorbe pracovných miest budúcnosti. Jednoducho je to o tom, aby európske mesta zvládli budúcnosť, aby sme sa ubezpečili, že európske mesta sú zdravé, inkluzívne, aby sa v nich príjemne žilo. A ja plne súhlasím, pretože myslím, že my všetci chceme sa uistiť, aby Európa naďalej bola najlepším miestom na život na tejto planete. Takže ako to urobíme? Jedna odpoveď je vytvorením dopytu Diskusie dnešné i zajtrajšie počas priemyselného sfóra zelených, zeleného priemyslu budeme hovoriť o tom, ako podporiť európsku clean tech industry, industry priemysel. A nie je náhodou, že te, tento ceremoniál sa koná spolu s priemyselným fórom. Tam sa zameriame konkrétne na tri priemyselné iniciatívy, kľúčové výzvy batérie, čo je kľúčom k e-mobilite, ďalej budeme hovoriť o obnoviteľných zdrojov, ako i o sektore stavebníctva. Vo všetkých týchto oblastiach vy, starostovia, môžete vytvoriť kritický dopyt preto, aby tieto priemysle e, aktívne postupovali. Prečo sa snažíme hľadať aktívne synergie, e, kde vieme, že ich môžeme dosiahnuť? Prečo? Pretože v konečnom dôsledku to bude, budú mesta, kde bude rozmiestnená väčšina technologických inovácií. Mesta budú mať e, napájacie stanice pre elektromobily. Budú to mesta, kde bude, kde bude nová výroba energie z obnoviteľných zdrojov. Bude to opäť v mestách, kde sa budú budovať inteligentné budovy s energeticky pozitívnou bilanciou. A primátori, ktorí sú tu prítomní, e, to určite ilustrujú tomto okamihu sa pracuje na riešeniach a som veľmi rád, že môj priateľ Bertrand Picard tu je prítomný a že už mal príležitosť podeliť sa s vami niek- s niektorými z jeho myšlienkami, niektorými z jeho tisíc riešeniami. Niektoré riešenia sú vyspelejšie než druhé, ale jediný spôsob pre nás vedieť, čo funguje, čo je efektívne, je pokúsiť sa. Poznám Bertranda veľmi dobre. On je pionierom, ktorý postavil lietadlo, ktoré sa považovalo technicky za nemožné a urobil lety, pri ktorých všetci leteckí experti povedali, že to nebude možné. Takže ja by som povedal, keď vám ponúka e, technické riešenie, tak e, načúvajte, pretože má, je pionierom, duch pioniera má a má i talent urobiť z nemožných vecí ve, e, možné veci a dokonca i e, spraviť z nich technológie, ktoré generujú príjem. Uvedomujem si, že treba ísť týmto smerom a to prináša ale mnohé výzvy. Zároveň však by som povedal, že to prináša i isté rizika, pretože pokiaľ zavádzate nové technológie v mestách, musíte zvážiť, aké riziky akým rizika budete čeliť, keď investujete verejné fondy do technológií, ktoré zatiaľ nie sú preukázané z budúcnosti. Investori sú niekedy veľmi opatrní. Tiež čelia ťažkostiam, ako uh, tento pro- produkt urobiť lukratívny produkt a je to zaujímavé pre Európsku investičnú banku a ďalšími nástrojmi, ktoré pracujú s väčšími objemami a práve pre nich je dôležité mať produktov viac nielen pre jedno mesto. Ale keďže si uvedomujeme, o čo ide, žiadne riziko nepodniknúť vyzerá nie dobrá e, opcia a nerobiť vôbec nič, to je najnebezpečnejšie. Jednoducho si sadnúť a nerobiť nič je istý spôsob, ako prehrať túto bitku. Preto by som rád využil túto príležitosť a vyzval vás Buďte odvážni. Vyzývajte podnikateľov do vašich miest, nech rozmiestňujú nové technológie, infraštruktúra pre čisté autá, lepšia izolácia verejných budov. Teraz treba trh, na trhu rozvíjať tie najslúbnejšie technológie, ktoré môžu rev- priniesť revolúciu do života v mestách. Teraz nastal čas, aby sa mesta spojili s najlepšími podnikateľmi a som veľmi rád, že jeden z členov správnej rady, e, vic, pani Björkmark, e, zajtra bude prezentovať výsledok dnešnej diskusie na priemyselnom fóre a začne budovať priame mosty medzi mestami a podnikateľmi. Európska komisia je pripravená podporiť tieto iniciatívy všetkými možnými spôsobmi. Včera som mal LinkedIn e, živé videopodujatia so startupistami v celej Európe. A pýtal som sa ich, ako ich môže pom- môžeme pomôcť, čo potrebujú od nás, aby boli úspešní tu v Európe. A myslím, že je to jedna z neustále objavujúcich sa tém. To, čo mi hovorili, je, že by uprednostnili klientov namiesto grantov. E, financovanie namiesto e, poskytovania fondov a čo je najpodstatnejšie, e, chcú byť úspešní tu v Európe a nie v Silicon Valley. Preto pracujeme úzko s Európskou investičnou bankou, s našimi rôznymi e, riaditeľstvami na komisii, ako i s so e, primátormi a preto sme roz, vyvinuli nový nástroj. Urbis, vytvorili sme Urbis, je to nový, nová Mestská hudbárna investičná platforma, ktorú sme pred tromi rokmi zaviedli, čo umožňuje le- ľahší prístup pre mesta pre financovanie. To, čo som počul od vás primátorov, je, že často prístup k európskym financiám je veľmi komplikovaný, vyžaduje si vysoké administratívne zručnosti a kapacity. Preto prostredníctvom Urbis chceme vám dať radu šitu na mieru. Chceme vám dať mailovú adresu, telefón, kde môžete zavolať, dostať e, radu, ako pripraviť projekt, ako financovať, denná nájsť partnerov. Čiže moja výzva pre vás je, vyskúšajte to, uvidíte, ako to funguje, dajte nám spätnú väzbu, lebo v každom prípade chceme, aby toto, tento nový nástroj fungoval čo najlepšie. A tiež e, dávame ďalšie financie na to, aby sme vám pomohli pomôcť s energetickou efektívnosťou a s projektami inteligentných miest, po vašich krajinách, regiónach a vašich mestách. Práve sme schválili inteligentné financovanie pre inteligentné budovy. Je to e, nástroj, ktorý poskytne celkovo 90 miliard eur verejných i súkromných fondov pre tieto druhy projektov od e, teraz do roku 2020. Čiže máte dva, e, dva roky na týchto 10 miliard eur a na to potrebujeme dobré projekty. Musíme sa uistiť, že sľubné nápady, myšlienky, o ktorých ste počuli dnes do obeda, o ktorých budete diskutovať i dnes, dnes po obede, získajú e, vhodné financovanie a že potom budeme môcť využiť najlepšiu prax a technológie a implementovať ich e, naprieč našimi mestami, pretože som presvedčený o tom, že toto je najlepší recept pre pokrok počas nasledujúcich rokov. Dámy a páni, dnes dnešná a zajtrajšia diskusia predstavujú len začiatok. Mali by sme naďalej posilňovať dialog, s ktorým dnes začíname, a preto som veľmi rád, že vás môžem vyzvať na podujatie o mestách v Malmö 23. E, mája. E, je to globálna, kde, ktorú podporí globálna dohoda e, primátorov počas misie Inovácia a čistá energia a ministerské podujatie. Je to ďalšia dobrá príležitosť demonstrovať, to najlepšie, čo európske mesta ponúkajú a ukázať európske líderstvo. Tiež to bude v súlade s globálnym summitom, a ktorý bude v septembri tohto roka v San Francisku a myslím, že nám napomôže pripraviť e, sa dobre pre ďalší COP summit v Katoviciach na jeseň tohto roku. Inými slovami, aby som to zhrnul, rok 2018 je mimoriadne dôležitým rokom a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami všetkými, aby sme ukázali, že keď európsky primátori, starostovia, inštitúcia spolupracujú, zmeny nastanú v teréne a vyzývam vás všetkých, aby ste boli našimi veľvyslancami tejto spoločnej ambície. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Vice. Veľmi pekne, Ďakujem, pán predseda komisie, aby som mal zhrnúť, ak by som mal zhrnúť eh, vaše vystúpenie, mali by sme byť hrdí. Príliš často v Európe e, vidíme situáciu, ako keby pohár bol z polovice plný a dnešné výročie je príležitosťou cítiť sa hrdý na naše a vaše aktivity, aktivity občanov, primátorov a starostov. Naplňate obsahom e, dohodu e, starostov a to znamená, že Európa poskytuje väčšie právomoci svojim občanom a to je veľmi dôležité. Ako ste povedali, pán podpredseda, a všetci to vieme, nie je čas na to, aby sme poľavili. Toto nestačí a preto v rámci tejto časti schôdze budeme hovoriť o následných krokoch, aby sme zvýšili úroveň našich ambícií, to je potrebné, na tom sa zhodneme, ale E, nesmieme sa týmto obmedziť. E, kľúčové slovo je spoločne. Čo dokážeme e, všetko dosiahnuť spoločne a ako dokážeme sklbiť tak veľa prvkov o ktorých sme počuli, obehové hospodárstvo, nízkouhlíkové hospodárstvo, adaptácia na klimatické zmeny, zmiernenie rizik, odolnosť a solidarita, ekonomická a sociálna politika a napokon a to je kľúčová téma tejto diskusie, ako e, dať dohromady e, účastníkov z verejného a súkromného sektora. Navrhujem, aby som položil otázku každému rečníku a potom e, nechám čas na to, aby sme e, všetci spoločne o tom premyšľali. Samozrejme, e, poskytneme možnosť aj vám, milí účastníci, aby ste mohli vystúpiť, položiť otázky, navrhnúť riešenie. Justin Dunlap z Climate Kick. Častokrát hovoríte o tom, že dnešný svet potrebuje model inovácie, ktorá, e, ktorý je e, e, hnaný démonmi. Akú úlohu vidíte v tomto modeli pre občanov? Čo môže byť hybnou silou v oblasti energetiky, klimatických zmien a sociálno-ekonomických transformácií? Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Mesta sú miesta a priestory, kde sa rozhodujeme o tom, ako e, žiť na tejto planéte a ovplyvňujeme e, e, to e, a zvyšujeme rozsah toho. Naše mesta sú sústredením efektov, ktoré hovorí o tom, že musíme ísť rýchlejšie, a hlbšie než e, parížské e, e, cieľy, aby sme e, posilnili e, rozvoj a odolnosť. 40 emisie v Európe pochádza z E, budov, avšak ich modernizácia je menej ako 1% e, ročne. Takže je tu veľká medzera, potrebujeme inovácie, aby sme vygenerovali nové alternatívy, aby sa s nimi stotožnili a práve v mestách môžeme e, matateľne a viditeľne nadefinovať nové možnosti voľby Napokon mesta e, stanovujú podmienky e, e, súčasného trhu, tvoria súčasný trh a 70 globálnych obyvateľstva v roku 2050 bude žiť v mestách a všetká moc v súvislosti s obstarovaním, s tým, aby sme sklbili E, e, naše problémy s očakávaniami, e, budú v mestách, budú rozhodovať o materiáloch, o cenách, financovaní, o zdrojoch energie, o podmienkach v oblasti dostupnosti potravín, energie, potravín. Buď budúce bude neudržateľné, alebo zmeníme náš priemysel, reťaz dodavateľov, a naše inovácie. A preto e, to mám na mysli, keď hovorím o inováciách, ktoré sú hnané dopytom. E, e, mesta sú neštátnymi subjektmi, ktoré ovplyvňujú zmeny v súvislosti s klimatickými zmenami. Komisár Kaniete spomenul politické záväzky a konkrétne výzvy v zmysle konania Musíme sa naučiť, ako vnímať rizika, ako experimentovať, ako skúšať inovácie. E, musíme e, to dať dohromady. Samozrejme, e, nevystavovať sa riziku, to je najriskantnejšie. Musíme uplatňovať inovačné prístupy a vytvárať obchodné modely, ktoré zahrňajú spoločenstva, zahrňajú ich do rozhodovania, do posilnenia trhovej moci Inovácie, ktoré sú e, riadené dopytom, potrebujú systémové zmeny a mesta musia myslieť e, systémovo. Majú na to všetko potrebné. Máte k dispozícii všetky e, systémové účinky vášho rozhodovania a to vám umožňuje e, e, všimať si vzájomné závislosti. To potrebujeme pri e, zadefinovaní našich priorít a riešení medzier medzi ambíciami a realitou. Musíme zasolatiť politiku, aby sme prekonali nesúlad medzi našimi zámermi a možnosti implementácie našich zámerov na úrovni miest. Ak máme príliš ambiciozne cieľe, nedokážeme ich naplniť. To je kontraproduktívne, pretože e, strácame dôveru občanov. Jedna z víziev, ktorú vidíme v našej práci, spočíva v tom, že častokrát e, vtedy, keď e, rozprávame sa s našimi partnermi o spolupráci umožňuje nám zabezpečiť, aby e, sme sa nezústredili iba na veľké mesta, ale aj na stredne veľké a menšie mesta, aby sme využili ich potenciál, aby sme využili všetky zdroje na spoločné využívanie e, e, našich možností, získanie zdrojov od tretich stran. Nie všetky možnosti financovania sú príliš drahé. Musíme využívať iniciatívy z dola Napríklad e, ročne máme súťaž, v rámci ktorej e, všetky mesta počas 24 hodín e, organizujú burzu nápadov na hľadanie riešenia a mesta môžu byť katalizátormi E, e, e, rámca konektivity, zniženia odporu a získania exponenčných účinkov. Mesta majú moc definovať tie výzvy, ktorým sa musíme postaviť voči ktorým sa musím postaviť, sú prejavu, prejavom našej snahy žiť bezpečne spolu s, so susedmi a tvoria potrebu zmien tak isto, ako to robili počas staročí. Mesta sú a boli tým, kde sme sa rozhodli počas staročí. Potrebujeme alternatívu, potrebujeme obnovu. E, vždy sme dúfali, že život e, v mestách sa zmení. E, urobme to tak, aby sa to tak aj stalo jedno z miest, e, ktoré e, uvažovala systémovo, investovala systémovo, e, je Bologna. Ste boli jedným z prvých miest, ktorí pristúpili k tejto dohode. Virginia je pri ktorom vy ste e, zaviedli hybridné autobusy, e, e, revitalizovali ste predmestie mesta a sme zvedaví na vaše skúsenosti. E, povedzte nám o tom, ako ste spolupracovali s vašimi partnermi z priemyslu, e, z, zo súkromného sektora pri realizácii tak rozsiahlých projektov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pekné, dobré ráno všetkým. V Loni sme pristúpili k dohode primátorov e, v roku 2008. Stotožnili sme sa s, e, so spoločnými cieľmi. Akčný plán v oblasti udržateľnej energetiky e, sa sústredil na naše potreby a na to, ako ich budeme realizovať. Považujem to za veľmi dôležité, pretože E, akčný plán v oblasti udržateľnej energie e, je e, realizovateľné, ak získame napríklad všetkých zainteresovaných občanskú spoločnosť, súkromný sektor, aby podporili naše spoločné ciele a aby sa s nimi stotožnili. To považujem za dôležité. Domnievam sa, že sme všetci presvedčení o tom, že účinnosť našich aktivít závisí od toho, aby sme začali pracovať z dola aby sme e, si vymenili e, skúsenosti, vedomosti, aby sme spolupracovali. Domnievam sa, že naše skúsenosti e, sú toho potvrdením. Napríklad sme dosiahli zniženie emisí CO2 o 12,4 a domnievam sa, že v roku 2030 naše mesto dosiahne cieľový ukazovateľ 20 redukcie emisí uhlíka a tu e, zohrávajú nezastupiteľnú úlohu predstaviteľia rozličných odvetví priemyslu. E, priemysel využíva e, existujúce páky z hľadiska optimalizácie konečných výsledkov jednotlivé sektory v našom regióne dokázali znišiť spotrebu energie. Zároveň sme sa snažili stimulovať e, podnikateľskú obec. E, e, máme najmä malé a stredné podniky, na ktoré prípada gro výroby a služieb a môžu slúžiť príkladom pri podpore inovácií najmä v oblasti výroby, kvality zamestnania a kvality pracovnej síly. Toto všetko má veľmi pozitívny vplyv. Snažíme sa zabezpečiť e, spoluprácu so sektorom malých a stredných podnikov, e, so sektorom služieb, e, pôsobíme v oblasti dopravy veľtrhov. verejnou dopravou. Mm pôsobíme so ziskovým sektorom, ale aj so e, zdravotníctvom, ktoré je veľmi dobre vyvinuté v Balonie. Snažíme sa dosiahnuť úsporu energie, e, realizujeme viaceré programy. Musíme si uvedomiť, e, že napriek rôznym stimulom vrátanie daňových e, máme ešte veľa čo robiť v oblasti modernizácie e, Eh, budov, najmä verejných budov, eh, ale aj súkromných obydlí, kde eh, potrebujeme viac sa sústrediť na budúcnosť. Musíme spolupracovať s verejným a súkromným sektorom aby sme eh, šírili eh, všetky tieto mm, myšlienky, napríklad eh, väčšieho rozsahu vyžovanie solárnej energie, lepšej izolácie budov a v oblasti bývania. Tiež máme pred sebou dôležité rozhodnutie v oblasti pasívnych budov, budov s nulovými emisiami. Musíme modernizovať stavebné procesy, takisto aj e, musíme pôsobiť e, v oblasti polnohospodárstva. Vieme, že určité plochy sa e, dostávajú z registra mm, obrabanej pôdy v súvislosti s rastom miest a to znamená, že musíme konať vo všetkých oblastiach Máme e, novú legislatívu o mestskom rozvoji a domnievame sa, že nám umožní využiť e, rôzne finančné prostredie aj využiť ich napríklad e, pri modernizácii stavebníctva, čo je dobré pre mesto, je dobré aj pre priemysel a v konečnom dôsledku je dobré aj z hľadiska klimatických zmien a chceme posiliť naše ambície. Musíme e, za každým e, mať na zreteli aj e, dopady na pracovné miesta, hospodársky rast, sociálnu inklúziu, pre, na to všetko, čo je dôležité v každodennom živote, nie len z hľadiska záchrany planéty. A máme tu e, primátora z e, Fínska eh, z mesta Espo. Povedzte nám o tom, akým spôsobom záväzky dohody starostov eh, urychľujú to, čo robíte v oblasti inteligentného mesta v Espu. Ďakujem veľmi pekne. Ladies and gentlemen, dear colleagues, eh, the city of Espo... Ďakujem pekne, dámy a páni, drahí kolegovia. Naše mesto je signatárom dohody primátorov je od roku 2010 a minulý týždeň som tiež podpísal novú dohodu a záväzok e, do 2030 v mene mesta. Espo je najudržateľnejším mestom v Európe podľa štúdie, ktorú zrealizovala univerzita v Holandsku pred dvomi rokmi. Urobili sme záväzok e, ako mesto pretože sme chceli zostať najudržateľnejším mestom v Európe, možno na svete. E, rozhodli sme sa v ESPO e, na našej stratégii, že budeme neutrálni, uhlíkovo neutrálni už v roku 2030, čo znamená, že naše vlastné ciele sú dokonca ešte vyššie ako to, čo sme slúbili v záväzku dohody primátorov. Espo zároveň je najrychlejšie rastúce mesto vo Fínsku. Samozrejme, viem, že nie sme veľkým mestom. Erik Lauricen spomenul veľké čínske mesta. Mesto Šanghaj je sesterské mesto Espo. A prvý raz, keď som navštívil Šanghaj a hovoril som eh, môj príbeh Espa eh, primátorovi Janovi, hovorí vám, že mesto Espo je najrychlejšie rastúce mesto vo Fínsku. Máme 5000 nových rezidentov každý rok a primátor Yang mi povedal, primátor Makela, mesto Šanghaj je tiež rastúce mesto. Máme asi 500 tisíc nových rezidentov každý rok. Ja som mu povedal, v poriadku, ale spolu ve, e, spolu máme asi 25 miliónov občanov. Áno, rastieme. Počas môjho života sa obyvateľstvo z 10 násobilo a my snažíme sa o to, aby náš rast bol udržateľný. Pro- program udržateľného mesta ESPO je zodpovedný za definovanie krokov, smerom k neutrálnemu ESPO do roku 2030 v oblasti energie, klímy a dopravy. Energia, projekty v oblasti energie a inteligentných miest sa realizujú v úzkej spolupráce s našimi lokálnymi zainteresovanými stranami. For, firmy ako Nokia a Fortum, uh, ako je vzdelávacie inštitúcie, ako Alta univerzita a ITT, technické uh, výskumné centrum Finska sú zastúpené v našom meste, čiže máme veľa kompetencie. Myslím, že vy, vzdelávanie a výskum a vývoj sú hlavným stavebným kameňom udržateľnosti. Zároveň sme zaviedli e, e, nadáciu pre, čist, pre lepšiu verejno-súkromnú spoluprácu. Teším sa na viac spolupráce s Climate Kick a Kirsten. Dámy a páni, samozrejme, e, že mesto, mesto má najdôležitejších e, partnerov vo forme občanov. Jedným z našich priorít je zákaznícká orientácia, orientácia na občanov. A to je tiež e, to najdôležitejšie v udržateľnosti. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Je to úžasné, pretože speed dating a investície, inovátori z biznisu, projekt, štátov a mesta, to, čo bude dnes po obede, uh, už začína teraz v rámci tohto panelu. Keď hovoríme o investíciách, Almada ukázala so svojím klimatickým fondom, ktorý je dobrovoľným programom, ktorý poskytuje, podporuje investície mesta a to ukazuje, že adaptácia do týchto opatrení nie je náklad, ale investícia. A moja otázka na vás, Ines de Meideros, ako pomohol tento fond zlepšiť vzťahy priamo v partnerstve so súkromným sektorom. Nech sa páči, pani starostka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, budem odpovedať po francúzsky radšej, keďže nemôžem hovoriť portugalsky. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovolte mi na začiatku začiatok povedať pár slov o území Almady, e, mesta Almada. Almada je e, mesto e, okolo nedaleko Lisabonu, ktorý sa nachádza na druhej strane ri, rieky Targus. To znamená, že Almada sa, Almada sa stretáva s regiónmi, s problémami ktoré majú okrajové regióny, programy mobility. Máme 160 tisíc obyvateľov, naše mesto, ale zároveň musíme e, riešiť problémy spojené s 3 miliónmi ľudí, ktorí žijú v Lisabone z dôvodu dopravy. E, mnohí ľudia prechádzajú našim mestom a podobne. Takže zasahuje nás veľmi hlavné mesto. A Amada je mesto, kde bol veľmi eh, rozvinutý priemysel, mnohé fabriky alebo mnohé továrne boli aj zatvorené, čo má vplyv na nás. No a napokon o, eh, treba povedať, že tretina, tretina územia je chránená a zároveň sa využíva ako polnohospodárska pôda. Čiže existuje u nás veľký potenciál i pre cestovný ruch. Predstavuje to pre nás výzvy a zároveň i príležitosti. No uvedomujeme si podporu, uh, uvedomujeme si uh, všetky problémy, ktoré sú spojené s klimatickými zmenami. Čo potrebujeme najprv reálne znižovať CO2 emisie, no a potom je to osveta, šírenie osvety. Na to, aby sme investovali do osvety, uh, musíme dať jasný príklad. Klimatický fond e, sme zaviedli už v roku 2009. E, bol to jeden z prvých klimatických fondov, ktorý vznikol v Európe. Bol prvý v Portugalsku vtedy a jeden z úplne prvých fondov tohto druhu v Európe. Tento fond e, financuje projekty, týkajúce sa znižovania energií, e, znižovania emisí a umožňuje rôznych, e, rôznym odborom v rámci mesta, aby stanovali svoje vlastné projekty. Asi 10 rokov, takmer 10 rokov už uplynulo, odkedy sme zaviedli tento klimatický fond a teraz musíme vstupovať, teraz vstupujeme do druhej fázy, to znamená upraviť tento fond, obnoviť e, tento fond a nájsť správnu rovnováhu, aby sme mohli zapojiť i súkromné e, subjekty. Preto sme prišli s novým projektom tento rok. Je to tzv. živé laboratórium pre nízkouhlíkovú ekonomiku. Pracujeme e, v jednej z najrušnejších obchodných oblastí prebieha tam množstvo aktivít, je, to tam, je tam také centrum v starom meste, čiže spolupracujeme s mnohými partnermi, s obchodníkmi, s firmami. A súkromný sektor bol tým, ktorý inicioval tento projekt. Oni sú zapojení do ňoho spolu so úradom eh, primátor, primátorky a s Myslím si, že je to, toto je práve veľmi dôležité. Klimatický fond zároveň bude spojený s, má spojenie i na centrálnu vládu, pretože tam sme sa uchádzali o príspevok, ale tento klimatický fond zahrňa celé, celú komunitu, vrátanie úradu e, primátora, všetko s cieľom znižiť CO2 emisie sú to práve také iniciatívy tohto druhu, ktoré by sme, ktorých by sme radi videli viac a my sme hrdí na túto iniciatívu, pretože je dobre príjmaná a Almada sa vždy snažila byť pionierom v tejto oblasti. My sme nikdy neboli proti inováciám, čiže práve preto máme rozličné pilotné projekty a teraz už vstupujeme do druhej fázy a od tej, preto potrebujeme v každom prípade podporu i zo súkromného sektora. Ďakujem veľmi pekne. And the last... A posledný rečník, Marian Šrös, Marianne Šrös, ktorá je zastupkyňou primátora Eindhovenu, mesta v Holandsku. Toto mesto tiež si stanovilo e, cieľ energetická neutralita. V, rok, medzi rokmi 2035 až 45. To samozrejme si vyžaduje veľké navýšenie lokálnej kapacity pre výrobu čistej energie, obnoviteľnej energie. Čiže ako plánuje mesto Eindhoven to dosiahnuť? Aj to otázka, ktorú chcem aj vo všeobecnosti položiť. Môžete to zvládnuť sami. Začnem s tou poslednou časťou. Nie. To úžasné je, že nie sme sami. My všetci vieme, že pokiaľ susedné mesto to neurobiť, máme problém tak či tak, ale čo je zaujímavé je, že keď toto je váš cieľ, skutočne ísť, mať top ambíciu, viete, že v konečnom dôsledku dosiahnete sami len toľko to. Čiže e, je to spojené s fiskálnymi štruktúrami a mesto Eindhoven musí ísť za svoje vlastné hranice, ale čo je ešte zaujímavejšie, Potrebujeme skutočné inovácie na to, aby boli súčasťou toho problému. E, a napriek tomu, že sme inovatívni, robíme veci z... použijeme solárnu energiu v budovách, uskladňujeme energiu, e, fotovoltaika, takže e, jedna z najzaujímavejších vecí je, že sme veľmi dobrí v tom, ako sa zbavujeme CO2 vzduchu. A to musíme robiť v každom prípade. A to možno bude súčasťou toho riešenia, ale to, čo vieme v prvom rade, je, že potrebujeme vás. V Európe potrebujeme technológie tvoriť spolu. Už každý hovoril, že je to len malá časť tej pucle, ktorú sa snažíme urobiť vrátanie transformácie miest ako celku. A keď sa na to pozrieme takto, vieme, že môžeme byť dobrí v jednej veci, ale nie vo všetkých. V jednej oblasti, ale nie vo všetkých oblastiach. Takže upscaling riešení, to je skutočná ťažkosť. A ako to zvládneme? Máme skvelý nový nástroj a to je digitalizácia. Áno, to nám umožňuje kombinovať všetko so všetkým. Ale my by sme to mali robiť európskym spôsobom. To znamená nie čínskym spôsobom, nie kalifornským spôsobom, e, pretože to všetko zredukujeme na klienta iba. A my všetci hovoríme, že chceme mať dobrý život a nielen v technológii, ale aj víte, musíme dať ľudí na prvé miesto. To znamená napríklad, že zdigitalizujeme ich do, domy a potom celá štruktúra. Týmto e, sa staráte o celú štruktúru e, mesta. My mimo organizácie i z, tekte, s univerzitou, keďže my sme byrokracia, oni sú byrokraciou a byrokracia nefunguje, preto sme to dali mimo. E, inštitúty urbaného rozvoja a tu ide o up, ten upscaling, o to ďalšie šírenie a tu sme radi, že to môžeme dať do agende digitálnej transformácie v rámci mestskej agendy. A to, čo nám spôsobuje ešte väčšiu radosť, je, že to bude súčasť laboratória, ktoré tvorí teraz vaše mesto. My sme požiadali všetky siete miest, či by nebolo inteligentné robiť veci spolu. Pretože pokiaľ neurobíte štruktúru toho, čo robíte, to, čo my všetci tu robíme a keď sa neuistíme, uistíme, že to bude pasovať spolu a bude môcť potom to pokračovať ďalej, bude môcť pokračovať upscaling vo všetkých tých mestách, ktoré nie sú na technológiu, tak to nebude fungovať. To nie je, tam nie je budúcnosť žiadna, čiže to, čo chceme urobiť, je vytvoriť technológiu v laboratóriu, ktorá bude fungovať a fungovať vždy v špecifickom prostredí, a použijeme dizajn, aby to v tom konkrétnom prostredí fungovalo so všetkými zainteresovanými stránami, občanmi a potom to upraviť tak, aby to pasovalo pre vaše mesto. To znamená, že v konečnom dôsledku budeme schopní pomôcť všetkým, ale na to potrebujeme program aspoň 7-ročné obdobie v, rámci, v európskom rámci a to, čo chceme v prvom rade, je byť súčasťou samotného programu, lebo je to všetko o zmenách, e, robiť iných vecami. Bola som veľmi inšpirovaná všetkými príspevkami, ale urobme program spolu a nie je to náš program. Je to náš program. A keď sa pozrete ako Európa, my sme niečo špeciálne. Starý kontinent robí veci iným spôsobom a keď sa nepostaráme o technológiu a o to, že budeme v digitalizácii, tak nebudeme môcť robiť presne to, čo chceme. Aby naši občania mali dobrý život. Ďakujem. I think we're back to the base. Nuž, vracame sa k eh, základom aká môže byť tá európska cesta, ako to dosiahnuť. E, e, výhoda e, rečníkov a dohody starostov spočíva v tom, že máme veľkú rozmanitosť prístupov, silných stránok, rozhodnutí, riešení. Avšak v konečnom dôsledku všetci ideme tým istým smerom. A je to jednoznačne jednoznačné, prepačte, jasné a v tom je špecifika, krása a síla európskeho postupu. Chcel by som sa chcel by som položiť jednoduchú otázku. Európsky spôsob je na jednej strane e, e, spôsob e, realizácie veľkých jednotných inovačných projektov, jednotný trh, celá, celý e, e, reťaz e, tvorby hodnoty. Ide o obrovské projekty a to nie len pre jednu krajinu, ale celú Európu. Takže otázky pre vás, podpredsedovia, pani podpredsedovia a primátori a primátorky. V čom spočíva úloha miest v tejto obrovskej v tomto obrovskom eh, hodnotovom reťazci. A takisto, čo všetko by mohla urobiť komisie z hľadiska eh, zjednodušenia spolupráce miest, nielen v mm, politickej rovine, ale aj eh, konkrétnej technickej, a aká je úloha miest a týchto príležitostí pri realizácii celoeurópskych rozsiahlých projektov. Ďakujem veľmi pekne. Sani, chcel by som e, začať tým, že e, vyzdvihnem všetky vystúpenia, ktoré tu dnes odzneli. Jasne svedčia o tom, že v Európe máme e, šťastie, že máme viaceré veci, ale dôležitou charakteristikou našej diskusie a tvorby politiky je to, že v Európe máme jedinečnú, veľmi výraznú verejnú podporu boja proti klimatickým zmenám. Môžem vám prezradiť, že keď cestujem po svete, stretávam sa s vedúcimi predstaviteľmi iných kontinentov a krajín, tam situácia je veľmi odlišná. Takže v tomto prípade naše občania sú v skutku múdri. A to nám umožňuje konať odvážnejšie a ísť tým správnym smerom. Naše občania nevnímajú investície do nízkouhlíkovej politiky technológie ako náklad. Práve to vnímajú ako investíciu do budúcnosti. A myslím si, že musíme veľmi pozitívne pôsobiť. Musíme podporovať ten mandát, ktorý nám udelili e, európske občania. A chcel by som nadviazať na to, e, čo práve povedal Marian. My v Európe. V tomto prípade máme odlišný prístup. Chceme uplatniť e, e, e, to, čo je pre nás jedinečné vo vzťahu k novým technológiám. Ako príklad uvediem čistú mobilitu a akumulátory. Ak chceme byť úspešní v celosvetovej hospodárskej súťaži, musíme k tomu pristupovať z európskeho hľadiska. V otázke akumulátorov Nemali by sme jednoducho opakovať to, čo robia inde v Ázii. Musíme e, uplatňovať nové koncepcie, koncepcie zelených akumulátorov, ekologických akumulátorov e, ďalšej, štvrtej, piatej generácie, ktoré budú e, stelesnením zodpovedného prístupu k surovinám a našich skúseností pri konštruovaní jednotlivých produktov. I hneď od začiatku požiadame našich inovátorov, aby e, e, rozmýšľali nielen o tom, ako sa budú používať akumulátory, ale čo sa s tým stane po e, ukončení ich života, ako dosiahneme účinný zber a prípadnú recykláciu, aby sme mohli využívať tie materiály pri tvorbe nových akumulátorov. A v tom e, veľmi dôležitú úlohu budú zohrovať občania a e, verejné obstarovanie je veľmi účinným nástrojom, pokiaľ e, primátori a starostovia sa dohodnú, že chcú mať v mestách ekologickú dopravu a chcú, chcú mať vozidla s nulovou emisiou, ktoré budú obslužovať nemocnice, školy, divadla, to už bude veľmi dôležitým tlakom smere nových technológií. Ak budú trvať na tom, aby vo verejných budovách, v mestách eh, každé desiate parkovacie miesto malo možnosť eh, eh, dobíjania týchto batérií, týchto akumulátorov, to vytvorí ďalší dopyt. A primátoria starostovia veľmi výrazne ovplyvňujú školstvo školy a e, univerzity, tvorbu pracovného trhu. A preto tlak zo strany e, primátorov by mohol zabezpečiť, aby mládež sa pripravovala na pracovné miesta a e, vedecké disciplíny budúcnosti. Iba jeden príklad. Podľa našich odborníkov do roku 2020 budeme potrebovať 300 až 400 tisíc odborníkov iba na eh, hodnotový reťaz eh, eh, batérie, akumulátorov. Potrebujeme mať chemikov, inžinierov a do roku 2025 budeme mať 4 až 5 miliónov pracovných miest iba v tomto odvetví. Takže je tu obrovská príležitosť pripraviť mladú generáciu, ktorá je tak zručná v oblasti digitálnych E, veci a nových technológií, ktoré budú významné pre ďalšie desaťročia. Tu primátori a starostovia môžu zohrávať dôležitú úlohu, pretože mesta sú zrkadlom e, ducha Európy a môžu byť dôležitou súčasťou e, akýchkoľvek zmien hodnotového reťazca. Ďakujem pekne, pán predseda komisie. Máme ešte 5-6 minút k dispozícii a chcel by som viedriť e, e, e nádej e, vzhľadom do budúcnosti. Chcel by som e, vás e, požiadať, i keď ste neboli na to pripravení. Takáto otázka. O 10 rokov, v roku 2028, povedzte počas jednej minúty, čo sa nám podarí dosiahnuť do 10 rokov, na čo budeme byť, môcť byť hrdí dovolte mi, aby som e, prešla na inú úroveň, pokiaľ ide e, e, otázku investícií právy verejných ustanovízní. Ja by som bola hrdá, keby táto hospodárska revolúcia, vrátanie malého obchodu a distribúcii sa vyviala iným spôsobom, aby sme mali e, menšiu nerovnosť a nie prehlbenú e, e, nerovnosť. Aj na toto musíme totiž myslieť. Takáto revolúcia, takáto redukcia emisí CO2 bude znamenať environmentálnejší prístup k životu. To musí byť demokratický proces. E, musí sa to stať demokratickejšie, aby e, to bola násoh nám všetkým. Aby sme e, samozrejme zvyšovali informovanosť, posilňovali technológie a školstvo, ale tento nový spôsob života musíme vnímať ako niečo pozitívne a nie záporné nesmieme vylúčiť e, ľudí, ktorí sú najmenej zvyhodnení. Ďakujem veľmi pekne. Zastupujem organizáciu, ktorá je e, odvetvím komisie. Je to platforma pre financovanie inovácie a spolupráce s mestami. E, spolupracujeme pravidelne s mestami a myslím si, že hlavná úloha, a je to zároveň moje nádej, do budúcnosti. Znamená to odvahu pri rozhodovaní. To znamená, že musíme zvážovať také riešenie, ktoré nám umožnia lepšie spolupracovať. Aby to neboli riešenia iba na jednom mieste. Nie preto, že je to jednoduchšie, pretože to podporuje naše e, existujúce podmienky. Musíme predovšetkým sa usilovať o exponenčné E, vplyvy. E, raz, e, prednedávnom som sa rozprávala s vedúcim predstaviteľom jednej globálnej organizácie a pýtal som sa, prečo berú na sebe rizika spojené s dlhodobnými inováciami. Povedal mi, že ak to neurobíme, nebudeme mať zamestnancov. Myslel som, že zákazníkov, nie zamestnancov. Mm, e, naši zamestnanci e, majú priemerný vek 20 e, rokov a proste nie súhlasia s tým, aby naša spoločnosť sa nestarala o dlhodobo držateľnú planétu. To isté platí pre našich občanov. Musíme mať zodpovednosť a odvahu, aby sme začali konať už teraz. Našim cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030. A pre nás je to samozrejme dôležité, ale budem hrdý, ak e, to dokážeme robiť spoločne. Potrebujeme spolupracovať, potrebujeme mať spoločné cieľe, e, spoločné pre podniky a občanov. Napríklad aj našu stratégiu sme pripravili spolu so, s občanmi Ehm, pre mňa spolupráca je veľmi dôležitá. Napríklad aj deti e, budú musieť sa vyjadrovať ohľadom budúcnosti nášho mesta. A preto e, e, ja som strávil, strávim v školkách veľa času. Musíme spolupracovať so všetkými obyvateľmi, aby sme naplnili stanovené ciele. Ďakujem veľmi pekne. Virginia. Myslím si, že keď hovoríme o 10-ročnom období, musíme zdôrazňovať potrebu spolupráce so všetkými mestami. Je tu však jedna jednoznačná eh, vec. Musíme zabezpečovať dlhodobú udržateľnú správu vecí verejných a rozhodovacie, rozhodovacieho procesu pri realizácii politiky v oblasti energetiky a iných oblastiach. Myslím si, že je potrebné, aby nás podporoval Európsky parlament a Európska komisia, aby vysielali rovnaký signál smerom k národným orgánom, aby sa neuplatňovali nacionalistické riešenia v otázkach energetiky, pôsobenia proti klimatickým zmenám a kto vie, možno, že o 10 rokov vďakam pôsobenia primátorov vo vzťahu k e, národným vládam e, budeme e, vedieť dosiahnuť tú správnu rovnováhu a náležité rozpočtové postupy. Musíme e, zabezpečiť, aby európske občania priamo rozhodovali o prideľovaní európskych prostriedkov. Ďakujem. Keď e, e, e prehovoril e, primátor e, e, Florencie, e, spomenul som jeden synát. E, e, zmena sama o sebe je veľmi zložitá. E, ale čo ju komplikuje ešte viac, je to, že ľudia, ktorí sú proti, e, sa vyjadrujú e, veľmi e, vehementne proti a ľudia, ktorým by to mohlo pomôcť, sú ticho. A čo vidím dnes aj počas iných stretnutí v Európe, že tak tomu už vôbec nie je konštatujem, že sme všetci presvedčení o tom, že musíme konať iným spôsobom. Musíme konať e, e, na viacerých úrovniach. E, veľmi sa mi páči, že tak konáme pri realizácii iniciatív, ktoré podporuje Európska komisie. My rozhodujeme to o tom, ako to budeme robiť a dobrá správa spočíva v tom, že je to skvelé. V našom meste sme tomu radi, pretože spoločne realizujem viaceré iniciatívy. O tom je naše dnesné stretnutie a e, naša Európa. Dokážeme to. Um, we'll conclude here. I think it's... Záverom e, by som musel povedať, že je jednoznačne jasné, že e, mesta pracujú pre prospech Európy a Európa musí pôsobiť pre prospech Európy Ďakujem pekne za skvelú prácu. Videl som veľmi veľa e, e, e, gestikulácie a vy ste sa skvele zhostili vašej úlohy. Zatleskajme všetkým rečníkom a poprosím vás, aby ste sa posadili. A veľmi sa mi páčil ten citát pána predsedu komisie, že máme šťastie v Európe, že máme také veľké príležitosti. Aha, pán podpredseda E, práve sa rozpráva a mm, aké je to cool byť primátorom. Napríklad, kto z vás už bol e, alebo chcel byť e, v predškolskom zariadení. už my sme takmer na konci našej práce, je to finišná čara. Poprosím, aby ďalšie rečníci zaujali svojich miestach. Poprosím vás, aby ste e, e, pritali predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho a predsedu Európskeho, e, Európskeho výboru regionu Karla Hansa Lamberca no a poprosím niektorých ďalších účastníkov, aby sa vrátili na pódium. Julie Drobec, Juan Esperas, Alsa Carlson, Björk Marker a Daniel Termon. Poprosím vás, aby ste sa vrátili na svoje miesta. Dúfam, že pán podpredseda tu zostane. Pán Jestol Becker je stále prítomný v tejto miestnosti? E, nevšimla som si vás. A Dominik Ristori e, pravdepodobne musel odísť, e, pokiaľ niekto musel nás opustiť. Áno, nech sa páči. Vy tam zdravím vás. Poprosím vás, aby ste sa posadili. Ako sa nám to darí urobiť? Okay, can everybody take their seats? You can all sit in, please. Poprosím eh, pána predsedu Európskeho parlamentu, aby eh, oslovil prítomných. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much for your patience. Veľmi pekne e, ďakujem dámy a páni za trpezlivosť. E, vítam e, ľudí prítomní v galerii, alebo práve odchádzajú. V každom prípade ďakujem pekne za návštevu. Sme radi, že ste sem prišli. you Welcome to you, sir. Are you going to stay there to address the room? Or would you... Odtiaľ sa prihovoríte alebo príjete? Zostanete tam. Dobre. A potom Karl Heinz. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Máte slovo, páni. Vážený pán predseda Lambert, vážený pán podpredseda komisie, poslanci, eh, ako i vážení členovia dohovoru primátorov a starostov, dámy a páni, drahí priatelia, ja všetkých vás tu vítam v Európskom parlamente. Je pre mňa veľkým potešením, že vás tu môžem privítať. Sme veľmi radi, že parlament mal príležitosť zorganizovať toto zasadnutie dohovoru primátorov a starostov. Je to orgán, ktorý reprezentuje viac ako 9200 lokálnych eh, orgánov miestnej samozprávy eh, miest. Som veľmi rád, že vás môžem tu privítať. Som presvedčený o tom, že hm, dohovor primátorov a starostov je veľmi blízko európskych občanov a vyjadruje ich ich názory, pokiaľ ide o klímu a energetiku. Bez vášho záväzku Európska únia by nebola v pozícii dosiahnuť svoje ciele. Samozrejme, že je to zároveň dobrá príležitosť pre Európsky parlament vstúpiť do dialogu s miestnou samozprávou, s regionálnymi orgánmi, s mestami, s obcami a práve v oblasti veľmi dôležitej výzvy, to je energetickej politiky a klimatických zmien. Diskutujeme tu o, o svete, ktorý chceme zanechať našim deťom. O otázkach, ktoré sa týkajú prežitia budúcich generácií. Je pre mňa veľmi veľkou cťou, že ste si práve zvolili sídlo nášho parlamentu, aby ste podporili vaše ciele práve pri tejto veľmi milej príležitosti výročia 10 rokov od založenia dohovoru primátorov a starostov. Vy zastupujete milióny európskych občanov. Ste inštitúciou, ste zariadením, ste vy, primátori, starostovia, ste v každodennom kontakte s občanmi. Práve žijeme v období, kedy Európa potrebuje zásadné zmeny, potrebuje zásadnú premenu a transformáciu. Môžeme sa samozrejme teraz stiažovať na populistické na úspechy populistov, ku ktorým, ktoré zažívame počas volieb, ale jednoducho dôvod spočíva aj v tom, že nie vždy dávame občanom tie správne odpovede nie vždy majú pocit, že sa politika, politici angažujú za občanov a to je tá primárna úloha. Politici sa musia angažovať za občanov. Hovoríme o Európe subsidiarity a politike tu patrí primát a politika musí jasne stanovať isté ciele i pre úradníkov, pretože pok- a musí bojovať i s byrokraciou, pretože pokiaľ existuje politické vákum, tak nastupuje často byrokracia. A to je i cieľ môjho mandátu. Chcel by som zmenšiť tú priepas medzi občanmi a inštitúciami, medzi volenými orgánmi a ja vy práve tu zohrávate dôležitú úlohu a ja sa veľmi teším, že tento dialog medzi nami takýmto spôsobom napreduje. Rád by som sa dostkol jedného z najdôležitejších cieľov, ktorý, ktoré máme. Je to energetická politika, je to udržateľnosť. Tu stojíme pred skutočnou revolúciou a, a bude zasahovať hĺbkovo v rôzne oblasti nášho života. Nie len e, energiu, spotrebu energie, systémy dopravy, bude to mať vplyv i na finančné trhy, investície a tak ďalej. Táto revolúcia musí byť inteligentná, aby sme mohli byť konkurencie schopnejší prostredníctvom e, nižšej spotreby elektriny, aby to nemalo ďalšie negatívne vplyvy. Naše Ide o transformáciu energetických zdrojov na obnoviteľné zdroje energie E, v tomto procese musí občan stať v centre pozornosti, najmä pokiaľ ide o tvorbu nových zelených pracovných miest, ktoré Európa urgentne potrebuje. Dnešné naše stretnutie e, demonstruje a preukazuje, ako dôležitá je úloha Európskej únie v tejto oblasti. Chceme naďalej byť lídrom, chceme byť priekopníkom v oblasti energetickej a klimatickej politiky. To ale neznamená, že na naše priemyselné tradície v Európe, že sa chceme zrieknúť našich eh, priemyselných tradícií. Ja som eh, roky bol komisárom pre priemysel a vždy mi šlo o to, aby priemyselná politika a environmentálna politika mohli navzájom byť v súlade. A nová priemyselná revolúcia musí byť revolúciou, ktorá sa bude zasahovať za progresívnu cestu smerom k zelenému hospodárstvu, ktorá sa rozhodne vedome pre zelené hospodárstvo a boj proti klimatickým zmenám a energetická politika sú tu práve pre mňa e, takouto pohnutkou je potrebné nájsť správne prostriedky, ako ich integrovať do politik Európskej únie a na to potrebujeme e, príslušné predpisy, aby sme e, mohli dosiahnuť ciele Parížskej dohody e, a potrebujeme príslušnú legislatívu pre obnoviteľné zdroje energie, celý systém pre náš celý systém je dôležité, aby sme vytvorili také podmienky, aby e, ciele do roku 2030 boli splnené. Európska komisia v posledných rokoch urobila skvelú prácu a spoločne sme na tom pracovali. Prijali sme opatrenia pre klímu, energiu a vytvorili sme po základné podmienky preto, aby to bola príležitosť pre celú Európsku úniu a jej ekonomiku. A v tejto súvislosti by som rád eh, vyzdvihol eh, prácu komisára Kaneteho. Je tu veľmi dôležitý vývoj, ktorý zažívame a množstvo práce sa urobilo a naše ciele do roku 2030 eh, treba splniť, ale budúcnosť začína už dnes a v tejto súvislosti chceme spomenúť ešte jednu vec. Dohovor primátorov a starostov musí využiť príležitosť realizovať nové investície v oblasti energetickej politiky. Vyše 70 obyvateľov EÚ žije v mestách a 75 energie sa spotrebuje v mestách a práve preto je to politická povinnosť, aby sme naše mesta zmodernizovali prostredníctvom investícií. Týmto si pripravujeme našu budúcnosť Európsky fond pre strategické investície, ktoré sme prijali, predpokladá množstvo investičných príležitostí a investičná banka dostala jasný cieľ 40 objemu do infraštruktúry a do inovácií prostredníctvom nástrojov, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohla Parížská dohoda naplniť. To je viac ako 160 miliard eur, ktoré sú k dispozícii pre projekty. Rád by som vás ešte požiadal, aby diskusiu o budúcom, aby ste sledovali diskusiu o budúcom rozpočte Európskej únie. Pracujeme na novom viacročnom finančnom pláne, začiatkom maja komisia parlamentu e, predloží e, príslušný návrh e, VFR. Potrebujeme tento rozpočet, ktorý obsahuje priority nezamestnanosť mladých ľudí, rast, hospodárstvo a na to musíme investovať do výskumu a vývoja, do inovácií a zároveň i bojovať proti klimatickým e, zmenám, e, ďalej bojovať proti dôvodom migrácie. Maršalov plán pre Afriku potrebujeme 2,5 miliardy ľudí v Af- možno očakávať, že obyvateľstvo Afriky narastie na 2,5 miliardy ľudí do niekoľkých rokov a mnohí ľudia sa budú snažiť ďalej odísť z Afriky, čiže v budúcnosti tok migrantov bude sa zväčšovať a mn- práve tieto dôvody súvisia aj s klímou. Čoraz väčší počet klimatických utečencov nás očakáva. Práve preto musíme zásadne bojovať proti klimatickým zmenám a potrebujeme politiku pre ten, e, v tejto oblasti i v Afrike. Bezpečnosť je ďalší dôležitý bod. Ale táto téma aby, táto téma by mala zohrávať veľmi dôležitú úlohu týchto diskusiách. Európsky parlament potom bude diskutovať o návrhu komisii a spolupráca s pánom kopisárom Oettingerom je dôležitá v tejto súvislosti. Pracujeme veľmi tvrdo na tom, veľmi usilovne pracujeme na tom a budúci mesiac Európsky parlament príjme rozhodnutie o rozpočte. Radi by sme dohodli nový parlament, eh, nový rozpočet, nový ten viacročný finančný plán ešte pred budúcimi voľbami na jar 2019 a chceme, aby Európska rada tiež ten istý cieľ. Zajtra na neformálnom samite sa za to zasadím. Because we need to explain to our citizen what we want. Je dôležité tieto kroky pred európskymi voľbami urobiť, pretože musíme vysvetliť našim európskym občanom, čo chceme presadiť na sledujúcich rokoch. Hmm. Môžeme eh, prekonať ten rozdiel medzi európskymi inštitúciami a občanami. občanmi. A preto je veľmi dôležitá eh, vaša úloha. Chceme s vami spolupracovať, pretože je prepojenie medzi miestnymi samozprávami a európskymi eh, parlamentom. To je veľmi dôležité. Ja do, dobre spolupracujem s výborom regionov a on pôsobí zároveň ako určitého drohu druh parlamentu, spolupracuje s predstaviteľmi miestnych orgánov. Je to veľmi dôležité z hľadiska vysvetľovania našej činnosti. Mnohí európske občania, pre mnohých európskych občanov Európa je niečo vzdialené, veľmi vzdialené ako to bolo pred 200 rokmi, keď mysleli o Ameriky. Musíme E, e, zmenšiť túto vzdialenosť a vaša úloha je veľmi dôležitá a dôležitá aj pre Európsky parlament a komisiu. A preto vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste pricestovali sem a tým ste posilnili aj e, Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný pobyt v Bruseli. Thank you very much. A loss. Ďakujem pekne. A teraz e, zatleskajme predsedovi výboru regionov, ktorý vystupí ako posledný. Monsieur le Président du Parlement européen. Vážne pán predseda Európskeho parlamentu, vážne pán predseda Európskej komisie, vážení e, členovia e, dohody primátorov, predovšetkým blahoželám vám k e, výročiu. Všetko najlepšie. Neviem, či si pamätáte e, svoj vek, keď ste mali iba 10 rokov. Pred 10 rokmi sme vytvorili dohodu starostov a primátorov. E, dnes môžem konštatovať, že prečila naše očakávania. Podporujú viac ako 9200 Eh, miestnych samozpráv z 57 krajín. Tento európsky eh, eh, úspech je úspechom vás všetkých. Parížská dohoda svedčí o želaní Európskeho spoločenstva žiť na planete, ktorá nebude poškodená pre budúce mm, generácie stiahnutie Spojených štátov spôsobilo e, viaceré obavy. Počas bonského stretnutia som sa stretol s guvernérom Kalifornie, ktorý mi pripomenul, že Amerika e, to nie je len americký prezident. A bol som veľmi rád, keď som počul tie slova e, viac ako 2300 miest a regionov Ameriky vyhlasili, že sú odhodlení nedalej podporovať e, Parížskú dohodu a plniť si svoje medzinárodné záväzky. Na práve medziregionálna úroveň je veľmi dôležitá a preto my v Európe musíme ísť v tomto smere ďalej. Keď hovoríme o európskych alebo amerických regiónoch, treba skonštatovať, že máme spoločnú víziu. Národné vlády nesmú ignorovať snahu e, e, regionálnych samozpráv bojovať proti klimatickým zmenám, napriek hraniciam a e, rozdiel medzi štátmi. Práve mesta a regióny reagujú na ekologické výzvy nechcú iba realizovať rozhodnutia. Mesta a regióny idú príkladom na medzinárodnej úrovni prostredníctvom medzinárodného partnerstva medzi našim výborom a medzinárodným dohovorom. Zabezpečujeme to, aby e, nás vypočuli. Žiadame, aby e, regionálni predstaviteľi a predstaviteľi jednotlivých štátov sa mohli zúčastňovať e, rokovanie Európskeho dohovoru o klimatických zmenách. Chceme byť pri rokovacom stole a spolutvoriť správu veci e, klimatických. klimatických. Chceme, aby naše mesta a regióny e, mohli pôsobiť v oblasti redukcie emisí CO2 na miestnej a regionálnej úrovni chceme a potrebujeme prispieť k naplňaniu celoštátnych cieľov na celoštátnom a regionálnom na e, e, e, regionálnej úrovni poznáme, ako klimatické zmeny ovplyvňujú nás. Môžeme vylepšiť život občanov tým, že budeme ekologizovať hospodárstvo, znižovať znečisťovania a zabezpečovať udržateľnú výroby potravín Napríklad e, v Holandsku e, jedno mesto podpísalo dohodu s Rotterdamom e, s obyvateľmi a príslušnými orgánmi a toto mesto sa stalo referenčným z hľadiska zabezpečenia udržateľných prístavov. Mesta a regióny idú príkladom pri uplatňovaní inteligentných technológií E, vďaka tomu budeme mať e, veľmi veľa inteligentných meracích systémov, e, čo umožní spotrebiteľom ušetriť asi 10 energii. Všetky títo príklady znamenajú zmenu a svedčia o európskych ambíciách v oblasti pôsobenia proti klimatickým zmenám. Nesmieme však spočinúť na dosiahnutom v dohode starostov a primátorov máme strategickú možnosť e, ísť tým správnym e, smerom. Musíme zjednodušiť správu vecí verejných, aby sa stala e, sprístupnená pre všetkých. Musíme hľadať možnosti väčšej interakcie medzi členskými štátmi a miestnymi samozprávami a musíme zabezpečiť jasné zadefinovanie úlohy všetkých e, úrovní e, riadenia. Musíme získať e, viac subjektov do našich aktivít Musíme zahrnúť tieto diskusie aj do rokovania budúcnosti Európy. O tom práve hovoril predseda Európskeho parlamentu. Rokovania o budúcom rozpočte únie sa už rozbehli. Naši britskí priatelia sa rozhodli, že odídu a v roku 2019 sa budú konať európske voľby. To znamená, že nasledujúce dva roky budú kľúčové z hľadiska tvorby Európy, ktorú ponecháme budúcim generáciám. Našich občanov znepokojuje nielen terorizmus alebo hospodárska e, situácia, nezamestnanosť, migrácia. Znepokojujú ich aj klimatické zmeny. Európa musí ísť príkladom na celosvetovej úrovni pri ochrane e, klímy. Ale ak chceme mať skutočne e, ekologickú Európu, musíme zabezpečiť túto snahu finančnými zdrojmi a miestni regionálni e, lídry musia hľadať finančné zdroje na podporu dlhodobo udržateľných e, projektov obnoviteľných zdrojov energie i ekologickej dopravy. To je všetko dôležité z hľadiska ekologizácie nášho hospodárstva. A práve preto spolu s ďalšími združeniami miest a obcí v Európe vytvorili sme e, koheznú aliancu vo výbore regiónov. E, stará sa o to, aby e, politika súdružnosti sa zefektívnila, aby bolo k dispozícii každému jednému mestu a regiónu v Európe. Vyzývam vás, aby ste zúčastnili tejto aliancie spolu s dvomi tisícami ďalších organizáciami. Akékoľvek útoky proti politiky súdržnosti podkopovajú našu snahu vytvárať ekologické pracovné e, miesta, znižovať emisie CO2 a e, vykročiť smerom k nízko uhlíkovému hospodárstvu. Dúfam, že signál, ktorý vysielam, je jednoznačný. Dúfam, e, že bude znieť na ďalej a zajtra e, e, o tom sa dopočujú vedúci predstaviteľa štátov a vlád, keď sa stretnú na neformálnom samite. V európskych inštitúciách musíme e, e, vyjadrovať skúsenosti, navrhovať riešenia. Je e, v našej zodpovednosti, aby sme jasne formulovali, čo všetko treba urobiť. Musíme povedať občanom, že práve oni stanovujú cieľové ukazovatele v oblasti hospodárstva odpadového hospodárstva a emisí. Musíme zdokonaliť náš dialog s občanmi a preto e, od roku 2016 prebiehajú diskusie medzi miestnymi samozprávami a občanmi. Občania môžu prichádzať so svojimi námetmi ohľadom budúcnosti Európy. Dlhodobo udržateľný e, rozvoj musí byť stredobodom pozornosti týchto diskusí. Nezabudajme, že Európska únia to nie je len Brusel. V prvom rade Európska únie to sú občania našich regiónov, miest a, a obcí. Práve tam budeme pozorovať potrebné zmeny, zmeny, ktoré potrebujeme pre lepšiu budúcnosť únie. Európa musí vytvoriť náležitý rámec, ale práve miestne a regionálne samozprávy občianská spoločnosť a podniková sféra bude e, e, robiť gro tejto práce. Chcel by som využiť túto príležitosť a osloviť všetky miestne a regionálne samozpráve. Vo výbore regionov cítite sa ako doma. Naše dvere sú za každým otvorené. Vždy e, pozorne načúvame tomu, čo hovoríte budeme tlmočiť e, vaše signály smerom k ostatným inštitúciám. Budúcnosť Európy je v našich rukách. Záverom by som chcel poďakovať Európskej komisii, Európskemu parlamentu a sekretariátu dohody starostov. Ďakujem za túto ceremoniu. A teraz najdôležitejšie. Chcel by som e, e, vás pozvať, aby po rodinnej fotografii, aby ste prišli na recepciu o 13.30 vo výbore regionov. Srdečne vítam vás a pozývam vás všetkých a počas e, e, e, tohto podujatia budeme môcť nadviezať ďalšie kontakty a vymeniť si názory. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, aby ste neodchádzali pán predsede a poprosím vás všetkých, aby ste e, e, zišli dolu. Budeme mať spoločnú fotografiu. Takisto by som chcel požiadať, chcela požiadať všetkých účastníkov, aby ste sa stali súčasťou kolekti- e, e, e, aby ste sa zúčastnili kolektívneho e, fotografovania. fotografovania. Poprosím vás, aby ste sa postavili, aby ste sa sústredili v strede. O to nás žiadajú fotografii. Poprosím vás, e, pani, aby ste e, prišli sem. Kto z vás sa odváži zdvihnúť tieto nadpisy? Poprosím vás, aby ste e, išli bližšie, pretože budeme musieť čoskoro uvoľniť našich tlmočníkov. Poprosím vás, aby ste sa otočili smerom k paráciom. Peace.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 Ouistiti. More smiling. Smile as though your life depends upon it. C'est les cinq, les six, les sept, les huit, hein. Les beaucoup, les leçons maintenant. On est bien? Euh, attends, attends.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 Thank you. You may take your seats just a moment. Na chvíľku ešte, prosím, len pár inštrukcií ešte, to je moja práca, aby ste mohli eh, oísť, uh, eh, odísť, ja budem kričať. Minútku ešte pros, poprosím. Veľmi rýchlo. Bolo pre mňa veľkou radosťou tu bolo poprosím Chcem poďakovať všetkým týmto úžasným, rôznorodým, ale veľmi zapáleným ľuďom, ktorí dnes prišli. Poďakujem Európskemu parlamentu, komisii, výboru e regionov. Chcem poďakovať vám všetkým za to, že ste prišli do Bruselu, že ste sa zúčastnili, že ste prišli, že ste sa zapojili až do konca. A ďakujem tiež všetkým vás online, ktorí ste dnes sa na nás napojili a zostali s nami. A srdečná vďaka ide tlmočníkom, pretože musím povedať, že ich majstrovstvo je úžasné. Mávame? oni nás nevidia z dola? Vidia trochu. Na výbore regionov dostanete obed, mapu máte na programe. Je, je tam trh, úžasné veci si môžete pozrieť, keď ste inšpirovaní, podpíšte dokument tam, sú tam ďalšie podujatia, všetko odo mňa posledná požiadavka. Pozor dávať, keď budete prechádzať cez cestu. Je to pomerne nebezpečné pre peších v Bruseli. Ďakujem a pekný zvyšok dňa. Ďakujem. Dovidenia. Thank you. Thank you. Uh, no,